Meine Damen und Herren, kolegyne, kolegovia, nájdeme si zoznam rečníkov z dopoludnia. Budeme v ňom pokračovať. Pán Šebej za slovenský parlament, nech sa páči. President ako zástupca predsedníctva. That's the floor. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, I would like to... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by sa vám zablahoželať k tomuto návrhu, ale chcel by som sa predsa len vyjadriť k niektorým aspektom znenia. V e, článku 22 sa hovorí, že Európska únia by mala vyvinúť diplomatické úsilie snahy presvedčiť partnerov v regióne, ako napríklad e, Turecko, Saudská Arábia a Irán, presvedčiť ich e, o tom, že je potrebná spoločná stratégia z očí voči tejto globálnej výzve. A to ma trošku zaráža, pretože Saudská Arábia a Irán v skutočnosti vedú eh, navzájom voči sebe vojnu v zastúpení eh, v Sýrii. A Irán mm, ja mám dosť veľké ťažkosti nazývať Irán partnerom v boji proti terorizmu, pretože Irán už celé 10 ročia financuje teroristické skupiny. Vytvoril Hezbollah napríklad. 150 tisíc rakiet Irán dodal Hezbollahu a tiež ozbrojuje a financuje Hamas napríklad. Teda ťažko môžeme povedať, že Irán je partnerom v boji proti terorizmu. Ale dobre, môžeme sa pokúsiť získať ich na našu stranu. Ja však o tom mám isté pochybnosti. A ďalej, v článku 25 je veta, uznať úlohu Turecka ako významného partnera v riešení sírskeho konfliktu a tiež boji proti Daešu. Ja si myslím, že Turecko je súčasťou tohto problému ako aj partnerom v hľadaní riešenia. Turecko v skutočnosti nebojuje proti Daešu v súčasnosti. Turecko bombarduje Kurdov, ktorí bojujú proti Daešu. Ale aj v tomto prípade uznávam, že je ťažké sformulovať text, ktorý by bol vyvážený, ktorý by zohľadnil všetky možné skú... súvislosti, všetky možné výhrady. Chcel som len eh, týmto vysloviť isté pochybnosti o niektorých eh, pasážach eh, v znení návrhu. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Freund. Nebudem sa teraz vyjadrovať k podrobnostiam, aj keď to, čo povedal kolega zo Slovenskej republiky práve e, považujem za zaujímavé, ale nesúhlasím úplne e, so všetkým. Ale ja ako neutrálny Rakúšan mám e, predsa len ďalšie výhrady. V zásade som rád, že parlament pod vašim vedením sa ujal tejto témy, tak dôležitej témy, ja som od samého počiatku, teda odkedy som začal pôsobiť v Európskom parlamente, nie je to síce až tak dlhá ako vy, ale tak či tak som žiadal neustále o to, aby sa Európa viac angažovala. Len si pomyslíme na vojnu v Sýrii. Táto vojna sa odohráva tak blízko Európy ako takmer žiadna iná vojna a predsa riešenie tohto konfliktu je zatiaľ v nedohľadne e USA a Rusko vojensky sa už angažujú e, v tomto regióne, priamo sa zapojili, teda my s našou váhou 500 miliónov e, občanov, ktorých zastupujeme, by sme mohli tiež vyslať jasný signál, že chceme ukončiť túto vojnu. Podľa mňa sa tu deje príliš málo konkrétnych e, krokov, aj keď pani Mogherini aspoň dnes do poludnia už naznačila istý zámer, že v budúcnosti by mohlo dôjsť k silnejšiemu angažovaniu sa EÚ. Ale je tu aj ďalšie veľké tabu a síce môže sa to už vyriešiť do 24 hodín, ale tak či tak predsa len sa z toho možno stane desivá realita, asi to Donald Trump. On veľmi málo a ak áno, a tak veľmi sporo sa vyjadroval k svetovej politike a to, čo hovoril, e, vyvolávalo husiu kožu. Veľmi konkrétne, a tu sa opäť vraciam k uzneseniu, chcel by som e, sa vrátiť k jeho náznaku, že údajne Európa v budúcnosti by mala znašať náklady za tu umiestnené jednotky na to, Bola to akási hrozba na adresu Európy a v tejto súvislosti by ma zaujímalo, či nám Donald Trump svoju politiku, ktorú takto naznačil, aj nejako dokázal prepašovať aj do vášho uznesenia. Chcem sa opýtať, či ste to nejakým spôsobom vôbec ohľadnili. Ďakujeme pekne. Predseda bez mikrofónu udeluje slovo ďalšiemu rečníkovi. Forme parece excelente. Pán Milan Mon. Ďakujem pekne, myslím si, že táto správa je vynikajúca. Je ucelená, súhrná a je naozaj veľmi kvalitná. Predložil som niekoľko pozmeňovacích návrhov, ale myslím, že ste odvedli vynikajúci kus práce. Súhlasím s tým, čo ste povedali, že musíme zájsť eh, o mnoho hĺbšie z hľadiska obrany. Soft eh, power už nestačí v takejto silnej kríze. Myslím si, že je to správne načasované, pretože dnes do poludnia aj pani Mogheriniová sa snažila poukázať na to isté. Ďakujem. Gracias, um... Ďalší rečník, pán López. Ďakujem a ja by som chcel dodať niekoľko poznámok, ak dovolíte, k tomu, čo už je v správe. Nepochybne je to mimoriadne aktuálna správa, hovorí sa tam o tom, ako budovať spoločnú obranú bezpečnostnú politiku, ktorá by dokázala reagovať na aktuálnu situáciu. Máme Sýriu, Irak, Jemen a Líbiu, teda tieto štyri konflikty, ktoré spôsobili pád štátov v našom susedstve. Taktiež sa tam vedú vojny v zastúpení medzi Iránom a Sádskou Arábiou ako aj utečenecká kríza, ktorú eh, zase nie sme schopní riešiť. A myslím si, že sa musíme postarať o to, aby naše inštitúcie boli schopné vysporiadať sa s takýmito výraznými konfliktami, ktoré nás obklopujú. Donedávna naša politika bola postavená na tom, že Európa bude zdrojom inšpirácie a že demokracia a ľudské práva sa podarí presadiť aj inde. Z tohto sme vychádzali v našej politike susedstva. A to um, bolo nosným bodom aj našich eh, dohôd a protokolov, ale v skutočnosti uh, sa to eh, neusvedčilo. Obranná politika, migračná politika, ako aj vývoj spravodajskej spolupráce, toto všetko si vyžaduje úplne iný prístup. musí to byť súčasťou úplne novej svetovej globálnej stratégie v oblasti obrany. Mali by sme pamätať na naše záujmy, tie sú mnohoraké, ale mali by sme pamätať predovšetkým na hodnoty, ktoré Európska únia zastupuje. Musíme dosiahnuť rovnováhu medzi týmito dvoma aspektami. V oblasti budovania obranej politiky to bude mimoriadne dôležité. Opäť bez mikrofónu predseda udeluje slovo eh, pánovi Švarcebergovi s veľkým záujmom som sa vypočul e, váš návrh potreby zintenzívniť obranné úsilie v Európe. Nepochybne si to vyžaduje o e, mnoho vyššiu efektivitu. Myslím si, že vojska by sa veľmi rýchlo e, zhodli, ale problém je na úrovni civilistov. Chcem sa opýtať, či už nejaká pracovná skupina existuje, ktorá by sa tomu venovala. Nielen ako sa E, môžu prekonať e, nejaké vrtochy, ale tiež e, ako sa rozdelia výdavky na obranu tak, aby medzi malými a väčšími členskými krajinami tok peniazy bol vyvážený, pretože tu je podľa mňa tá najväčšia obava, že to bude v rukách iba tých väčších členských štátov. Myslím si, že už teraz by sa na tom malo intenzívne pracovať. Ďakujeme pekne. Myslím, že ešte Posledný rečník bol prihlásený, pán Jurek, nech sa páči. Ďakujem. Keď sa obávame o to, že USA v najbližších rokoch, možno, možno nie hneď od januára, budú uh, čoraz menej zastúpené v Európe. O to viac musíme zvyšiť našu vlastnú angažovanosť v Európe. v rámci e, aliancie NATO by sme mohli viac zbať napríklad o bezpečnosť pobalackých krajín a tiež by sme mohli e, jasnejšie prejavovať našu solidaritu týmto pobalackým krajinám. Tiež môžeme sa otočiť tvárou k Ukrajine. Ukrajina požiadala o policajnú misiu a síce e, tam, kde by sa už nemalo bojovať v tých regiónoch. A toto by sme podľa mňa podporiť mohli, ak by sa e, mali zo slov stať činy, tak by sme mali e, pomáhať tým, ktorí sa snažia brániť sa. Napríklad Polsko je jedna z malých krajín, ktoré naozaj v plnej miere túto povinnosť e, si plnia a síce 2 rozpočtu idú na obranu. A Pritom za to čelíme e, útokom a kritike. Ja som nepočul žiadnu podobnú kritiku na adresu tých krajín, ktoré vynakladajú menej e, na obranu než e, tie spomínané 2%. Ďakujeme pekne za túto diskusiu. Ja pri ďalšej práci na tomto návrhu zohľadním viacero poznámok, ktoré tu zazneli, keď sa bude pracovať na kompromisných pozmeňovacích návrhoch. Budem vychádzať aj z vystúpení zastupcov e, národných parlamentov. E, e, grof schotz sa vyjadril k obranej forme priemyslu. Isté, že je to na mieste, ale keď sa pozeráme na to, ako sa Nemecko a Francúzsko stávajú k otázkam obraného priemyslu. Vidíme, že je to naozaj dosť zložitá, citlivá téma. V každom prípade je na mieste, aby sme sa na úrovni parlamentov snažili o dosahovanie synergických efektov, aby sme možno dodali vypracovanie ďalších štúdí, ktoré by nám mm, dali lepší predať o možnosti hľadania synergií v tejto oblasti, o ďalších možnostiach spolupráce v sektore obraného priemyslu pretože sa vynakladajú e, vysoké sumy na tieto účely bez toho, aby boli e, často jasné e, skutočné prínosy. Isté, že investovať je správne, ale ako? Tiež angažovať sa je správne, ale ako? keď mi v Nemecku hovoria, že by sme sa mali viac angažovať, tak sa ich priamo pýtam, či by boli ochotní poslať vojakov nemeckej armády, nemeckého Bundeswehru do Sýrie, e, tak sa ide ohradia, že takto to nemysleli. A to treba myslieť, pretože ak to navrhujeme, musíme byť pripravení aj my sami. E, napríklad aj e, Rakúsko by malo zvažiť, či bude ochotné vyslať svoje vojsko napríklad do Alepa. Je pekné hovoriť teoreticky o zvýšenej angažovanosti, ale musíme si uvedomiť praktické aspekty takýchto návrhov pretože národné parlamenty tak či tak napokon budú musieť schvaľovať akékoľvek operatívne zásahy. A o čo viac o tom budeme spoločne diskutovať, e, o čo viac bude mať styčných bodov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, o to a to bude prínosnejšie. Ešte raz teda ďakujem za túto diskusiu. Nebudem naťahovať čas, pretože tu už máme e, amerického veľvyslanca, ktorý čaká a nechceme ho nechať príliš dlho čakať. Ich darf Sie zum nächsten Punkt. Otvárame ďalší bod programu. Wir haben hier den amerikanischen Botschafter. Máme tu už prítomného amerického veľvyslanca pri Európskej únii, pána Antonyho Cartera. celkom iste e, s rovnakým nepokojom vyčkáva výsledky dnešného dňa, ako aj my všetci ostatní. Všetkým e, nám záleží na tom, aby európsko-americké vzťahy boli na čo najlepšej úrovni. Chceme, aby e, boli čo najnormalizovanejšie tieto vzťahy. Dúfame, že sa na tieto vzťahy nevkradne nejaký hrozivý mrak. Otázka obchodu. My, Európane, sme sa už ponaučili a to, ako sme sa postavili k dohode CETA, ten rozhodovací, rozhodovací proces Európskej únie nás naučil istým veciam a preto chceme, aby rozhodovací proces bol orientovaný na konkrétne výsledky, aby nebol závislý populistických snách z niektorých strán e, to bol prijav slabosti Európskej únie, že každý sa na to pozerá zo svojho uhla pohľadu a niekto sa na to nepozerá z hora, e, aby obsiahol všetky možné odchýlky. Teda príklad s dohodou CETA bol príkladom toho, ako by sa to robiť nemalo. Ak by sa totiž takáto praktika rošila aj do budúcna, tak už sa nám nepodarí uzavrieť žiadnu dohodu o obchode. Európska únia bude nedôryhodným partnerom, nikto s nami nebude chcieť takéto dohody uzatvárať, budú nás vnímať ako nespolahlivého partnera. A v skutočnosti je to spôsobené e, zastupovaním len národných, výlučne národných záujmov. Nech sa páči, vaša excelencia, máte slovo. Nechcem predpovedať, ako to dopadne, ale možno, že som tu teda naposledy v tomto výbore. Takže začal by som s takými osobnými poznámkami. Pokiaľ ide o mňa, moje služby ako veľvyslanec Spojených štátov v Európskej únii, tu neišlo iba o prácu. Pre mňa to bola misia, poslanie, bolo, nahruživo som to robil a každý deň som sa budil s presvedčením v moju prácu. Pamätám si, že keď som povedal svojho času, svojho času môjmu 13-ročnému synovi v roku 2013, že som bol vlastne ustanovený na tento post, pozrel sa na mňa s otvorenými očami a neveriacky povedal ty a skutočne to ma nabudilo, môžem vám povedať. Takže touto otázkou som sa v posledných mesiacoch zaoberal viackrát a vlastne odpovedal som si na ňu aj sám, prečo teda ja. Pretože som presvedčený o Európe, verím v Európu, viacerí z vás vedia, že ja som Európan, moja mama bola Talianka, ja som pyšný na to, že som Talianom, moja manželka je Španielka, moje deti žijú a vyrastajú v Londýne a posledných 25 rokov života som vlastne strávil práve v Európe, aj som začal svoju kariéru tu, takže to viacerí z vás vedia, ja som presvedčený o Európskej únii, veril som v Európsku úniu 25 rokov a po tretie, prečo ja? Odpoveď, pretože ja som presvedčený vlastne o vzťahoch medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, že spoločne môžeme robiť dobro vo svete. To nie sú nejaké e, diplomatické reči, to je skutočne realita, ktorú každý deň ja zažívam. Verím aj v význam tejto inštitúcie. Myslím si, že Európska únia prispieva k vytváraniu európskeho projektu a silné vzťahy s Európskym parlamentom boli pre mňa prioritou, bol to kľúčový aspekt v rámci môjho mandátu. Stretol som sa takmer so všetkými politickými skupinami v Európskom parlamente posledné, za posledné dva, pol roky a budúci mesiac po 7 krát pôjdem do Štrasburgu s mojou rodinou, zoberiem aj deti, pôjdeme do, na ten balkón do parlamentu, na plenárku, aby sme si pozreli, ako vlastne funguje táto vynikajúca inštitúcia. Takže som presvedčený o tom, že je veľmi dôležité, aby Európska únia aj naďalej udržiavala vzťahy s Spojenými štátmi americkými. Ďakujem za pozvanie, že som mohol prísť sem. Ďakujem za tvoje priateľstvo, Elmar. Ďakujem za priateľstvo voči mne a voči Spojeným štátom americkým. Politikov je málo, ktorí poznajú Spojené štáty americké tak dobre ako vy. A význam týchto volieb, ktoré tu máme, je skutočne obrovský. Máme veľké výzvy pred sebou, tak Európa ako aj USA Máme tu ruskú agresiu, provokácie na východe, takisto e, kríza utečencov, problémy na juhu Európe, takisto treba hľadať transatlantické riešenia. Spojené štáty americké si vyžadujú zjednotenú Európu, ktokoľvek už bude sedieť v Bielom dome. Kancelár Konrad Adenauer povedal, že európska jednota bolo, bol, bola snom málo ľudí a dnes je už to potrebnosťou a nevyhnutnosťou pre všetkých. Tento Sen je ešte stále aktuálny napriek všetkým význam a každý deň vidím, že Spojené štáty Americká a Európska únia sú kľúčovými partnermi, pokiaľ ide o riešenie situácie v dnešnom svete. Po Brexite som dostal viacero telefonátov na najvyššej úrovni z Európskej komisie, kde vlastne chceli, aby som šíril nejakú dôveru v budúcnosť Európskej únie. Súhlasil som, ale očakával som, zamyslel som sa nad tým, prečo vlastne sa hašteria európsky politici a nešíria takú vieru v Európsku úniu. Toto je veľmi dôležitá otázka. Nede tu iba o marketing a ja si uvedomujem, že verejnosť má problémy práve pokiaľ ide o otázku bezpečnosti, terorizmus, nekontrolovaná migrácia a verejnosť takisto potrebuje pozitívnu víziu toho, čo Európska únia nám môže priniesť. A to sa dá ľahko mm, prehlásiť. Myslím si, že pán Kerry povedal, keď tu bol v Bruseli, Takisto aj prezident Obama na toto poukázal v Hanoveri apríli tohto roku a keď si uvedomíme, že máme tu takýto ochranný štít, ktorý poskytuje Európska únia, tak nebudeme jednoducho sa báť toho, čo nám prináša súčasný svet. Budeme sa sústrediť na riešenie tých rizik, tu máme a ak by sa situácia zhoršila v Európskej únie, tak by nebola dobrým partnerom pre Spojené štáty americké. Ak stratíme vieru v Európe voči vo vlastné hodnoty, tak jednoducho dáme miesto tým, ktorí chcú podkopávať spoluprácu medzi Spojenými štátmi americkými a Európou. Nikdy predtým, nikdy predtým Európa alebo budúcnosť európskeho projektu nebola väčšou prioritou pre Washington ako teraz. Napriek e, rozsudku súdu v Londýne musíme, predpokladať, musíme počítať s tým, že Brexit sa asi udeje. Demokraticky vyjadrená vôľa ľudí musí byť rešpektovaná Avšak Brexit môže samozrejme môže mm, priniesť zo sebou zhoršenie situácie, pokiaľ ide o bezpečnostnú politiku, aj pokiaľ ide o hospodárskú politiku a ďalšie. A takisto sa obávame, že sa zhorší možnosť e, podporovať aj naďalej hard and soft power. Ale ja som optimistický. Nie preto, že by Jean Monnet svojho času sa vyjadril tak, ako sa vyjadril, ale preto, že som presvedčený, že členské štáty si stále uvedomujú, aké veľké plusy spoločné konanie má. Pre nás je dôležité, aby proces rokovania o Brexite bol štandardným, férovým, čo možno najrýchlejším a dúfame, že budúce vzťahy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom budú čo možno najviac v duchu spolupráce a nejaký prísny Brexit by jednoducho nepomohol nikomu. Aj pokiaľ ide o zahraničné vzťahy Spojených štátov amerických. Jedna z najväčších víziev, ktoré e, čeli Európa, je hrozba agresívneho Ruska, ktoré sa uberá cestou provokácií, boja proti disentu, boja proti ľudskoprávnym organizáciám, šírením atmosféry strachu, kde sa vlastne oponenti zabíjajú, podkopáva sa tu stabilita povojnová v Európe, podkopáva sa právny štát a princípy, na ktorých spočíva Európska únia. Odporúčam správu, ktorá bola práve vydaná Centra pre strategické medzinárodné štúdia, Kremlinský playbook, nájdete to online, nazýva sa to pochopenie vplyvu Ruska v Strednej Európe. Toto je skutočne kľúčové pre nás všetkých pre nasledujúce 4 roky aj dokonca naďalej. Máme tu Ukrajinu, kde vlastne viaceré krajiny preukázali, preukázali to, ako sa situácia nedala vyriešiť do posiaľ. Demokratická a prosperujúca Ukrajina je, tou proti, je tým liekom proti kleptokratickému modelu Putina my sme tu na to, aby sme podporili úspech, úspešnú Ukrajinu. A tento parlament má podporovať aj ďalej Ukrajinu, ďalej a vytvárať tlak na Rusko, pretože ak zlyhá Ukrajina, tak zlyhá aj Európa. Zlyhá Európska únia. Ak Európska únia nepodporí svoje základné hodnoty a demokraciu, teritoriálnu celistvosť a ľudské právo, tak potom na čo tu máme Európsku úniu? Ako môžete chrániť svoje hodnoty v rámci Európskej únie, Nemôžeme znižovať tie sankcie, ktoré sme uvalili, iba za nejaké čiastočné plnenie tých záväzkov. Takéto plné prísne sankcie tu musia byť pre Rusko dovtedy, pokým sa nesplnia záruky minského postupu. Musia postupovať takto všetky členské štáty, ako aj východné partnerské krajiny. Musíme podporovať tie inštitúcie, ktoré sa v rámci transatlantickej spolupráce zasadzujú o riešenie situácie a šírenia mieru, vrátanie NATO. Tieto kroky vlastne sú namierené nielen proti tej kampanii Ruska, ale aj proti politike, ktorú robí Rusko voči svojim vlastným politickým stranám, ktoré sú v opozícii a voči ostatným ľudskoprávnym organizáciám. My, Európska komisia, ako aj ostatné členské štáty, boli proti Nord Stream 2 v rámci Baltského mora, kde by vlastne sa obišla Ukrajina a prišlo by, prišla by Ukrajina o 2 miliardy eur. Tento projekt vlastne by zabezpečoval dodávky pre tých istých klientov, takže by sa nediverzifikovali dodávky. Nordickí kolegovia žiadali, aby sa urobilo rozhodnutie, či Nord Stream bude pokračovať. Dúfam, že toto grémium a váš parlament bude pokračovať v tom tlaku, ktorý sa vytvára. Posledné rozhodnutie Európskej komisie, pokiaľ ide o zjednodušenie prístupu pre opal, to je zlá správa, pretože toto vlastne zvýši záves, závislosť Európskej únie na ruskom plyne. Tento parlament je tu na to, aby tento tlak aj naďalej udržiaval, aby Európska únia diverzifikovala svoje dodávky energie. Takisto boj proti terorizmu v Sýrii a ostatných krajinách musíme pokračovať v našich snahách, skončiť ten konflikt, ktorý je v Sýrii, pretože to vedie k jednej najväčšej humanitárnej katastrofe druhej svetovej vojne. Ruská podpora Asadovmu režimu a jeho a takisto aj brutálny vojenský zásah v Sýrii je polutovania hodný. Spojené štáty americké zrušili bilaterálne dohody s Ruskom v tejto oblasti a chceme, aby sa skončila táto nepriateľská politika zo, strana, zo strany Ruska. Avšak nevzdali sme sa e, snahy pomôcť sírským občanom, chceme zabezpečiť mieru, mimo všetko preto prostredníctvom medzinárodnej skupiny pre podporu Sýrie, cez Spojené národy a cez ostatné fóra, aby sme našli riešenie pre túto situáciu. Naše, naše snahy e, polepšiť situáciu a život ľuďom v Sýrii ma, sú široko spektrálne máme 69 globálnych partnerov. E, vyriešiť toto, túto katastrofu je pre nás morálnym imperatívom a pomôcť všetkým tým, ktorí musia opúšťať svoje, svoje osídlia. Je tu o národnú identitu, je tu otázky solidarity, je tu otázku spolupráce s partnermi, pokiaľ ide o také krajiny ako Turecko. Gratulujeme európskym politikom, ktorí sa snažia vysporiadať s humanitárnou krízou a to humánnym spôsobom. Tento parlament opätovne bol tým vodcovským prvkom v tejto oblasti a obhajoval európske riešenie tejto krízy. Jeden z našich najväčších úspechov v posledných rokoch umožnil to, že Spojené štáty americké a Európa e, sa im podarilo pretlačiť podpísanie parížských klimatických dohôd. V Európskom parlamente sa to minulý týždeň ratifikovalo a takýmto spôsobom sa to môže začať aj implementovať. Implementácia vlastne si bude vyžadovať transatlantické vodcovstvo, aby to bolo celé úspešné a to je tá najťažšia časť. A v neposlednom rade ešte niečo k TTIP-u. My sme tu na to, aby sme rokovali o ambicioznom TTIP, hoci, ako ste to povedali v všich úvodných slovách, pán predseda, hoci tie otázky, ktoré sa pýta Európska únia, ako treba vyriešiť situácie, pokiaľ ide o podporu zo strany všetkých členských krajín. Negociátori predsa len zaznamenávajú pokrok a myslím si, že v ďalšej vláde americkej sa nám podarí dosiahnuť už túto dohodu. Keď sa pozeráme späť na svoje pôsobenie vo funkcii, myslím, že sme dosiahli veľa v ochrane súkromia pretože sme hovorili o dohode o ochrane osobných údajov a výmene informácií medzi členskými štátmi, ich policajnými orgánmi v, člen- v EÚ a Spojenými štátmi. E, teraz prezident Obama potvrdil e, právny predpis týkajúci sa e, použitia súdnych e, právnych opravných prostriedkov. Pokiaľ ide o legislatívu, je to legislatíva, ktorá je prijatá na nestranickom základe, ktorá má veľký význam. My sme uzavreli tie potrebné rokovanie, aby váš parlament má teraz príležitosť ratifikovať túto dohodu do niekoľkých týždňoch. Dúfam, že tak aj urobíte. Pri všetkých týchto otázkach ide o to isté. Transatlantické partnerstvo má zásadný význam. Je to zásadný vzťah, ktorý zabezpečuje globálnu stabilitu, bezpečnosť a prosperitu a robil tak nielen posledných 70 rokov, ale bude to tak robiť aj v budúcnosti. Myslím si, že boj proti populizmu, proti demagógii bude rozhodne jednou z najväčších víziev, ktorú budeme musieť riešiť riešiť. Ďakujem vám. A teším sa nielen na vaše otázky, ale dúfam, že budeme môcť viesť aj e, zmysluplnú diskusiu. Ďakujem. Uh, vedúci, delega, vedúci delegácie, pán Me Alistair, požiadal slovo? Nie, pán Milemon. Ďakujem, pán predseda. Mám jednu poznámku a dve otázky na pána veľvyslanca. V prvom rade úplne súhlasím s vašimi záverečnými poznámkami. Myslím si, že strategické vzťahy medzi EÚ e, a USA, USA majú najväčší význam. Dúfam, že to, čo sa udieje dnes večer, neovplyvní tento vzťah pretože tento je založený na spoločných zásadách, hodnotách a spoločnej histórii. Mám teda dve otázky. Som si istý, že s veľkým záujmom sledujete to, čo sa deje v európskych inštitúciách v súvislosti s so schválením dohody CETA sveta. V Európe e, e, a predovšetkým vo Valonsku mali ľudia obavy, najmä pokiaľ ide o ASDS a to e, predovšetkým vo vzťahu k TTIPu. Mohli by ste mi povedať niečo teda e, e, k TTIPu práve v nadväznosti na prijatie SETI? A pokiaľ ide o Rusko ako stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN a globálnu veľmoc, tak je pochopiteľné, že zohráva veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o energetiku a e, takisto musí pomáhať riešiť otázky e, terorizmu. Napríklad e, Syrii, ale ich prístup je úplne milný. E, čo by ste mohli povedať e, k tomuto vývoju práve vzhľadom na tie posledné veci, ktoré sa udali, udiali, udiali v poslednom čase? Ďakujem, ďakujem, pán veľvyslanec, ďakujem za veľmi úprimný úvod. Myslím si, že keď ste hovorili o výzvach, ktoré nás čakajú a spomenuli ste aj boj proti populizmu a demagógii, dúfam, že dnes večer, pri najmenšom tá prvá časť tejto, eh, tohto problému bude vyriešená vďaka americkým voľbám. Mohli by ste mi prosím povedať jednu vec. Mnohí ľudia hovoria, že v súvislosti s, so zahraničnou politikou ani nie je rozhodujúce, ktorý z týchto dvoch kandidátov zvýšil výťazí vo voľbách. Mohli by ste povedať, aký by bol rozdiel v závislosti od toho, kto zvýťazí vo voľbách, e, pokiaľ ide o zahraničnú politiku USA. Ďakujem. Thank you, well, uh, thank you very much, Mr. Ambassador. Ďakujem, pán veľvyslanec. som eh, veľmi rada, že ste sa označili za európskeho veľvyslanca a že ste veľmi úprimne opísali situáciu eh, aj eh, tie veci, s ktorými v súčasnosti Európa zapasí. Ja si kladiem otázku, či by ste nám mohli povedať niečo, čo ma udivilo na kampani v Spojených štátoch. Veľmi málo sa tam totiž spomínali transatlantické vzťahy s Európou. Čo teda my v Európe môžeme pre budúcnosť očakávať? Máte preto nejaké vysvetlenie? Ďalej. Hovorili ste o dohode TTIP. My sme podpísali setu eh, Uzavreli sme rokovania, ktoré boli náročné, ale čo si vy myslíte o spôsobe, akým Európa pristupovala k príjmaniu tejto dohody. A napokon dnes dopoludnia sme viedli dlhú rozprávu s pani Mogherini o globálnej stratégii. Ona veľmi jednoznačne vyzývala, za, vyzývala k integrovanej spolupráci v oblasti ozbrojených síl. Ehm, na to e, tu zohráva svoju úlohu, tak to zostane aj naďalej, ale my chceme budovať aj európsku obranú stratégiu, európske e, ozbrojené sily. Ehm, a keď svoje zdroje budeme takýmto spôsobom využívať, tak tie výsledky by mali byť e, výraznejšie. Čo si myslíte o tejto európskej obrannej stratégii? Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán veľvyslanec. V prvom rade by som vám chcel zablahoželať, pretože ste tu vystúpili s takým najlepším prejavom pred týmto výborom a Nehovorím tu len o tom prekvapení vášho dieťaťa, keď ste prijali túto pozíciu. Hovorili ste o populizme. Ja by som chcel zopakovať to, čo povedala pani Peary. Pán Trump je populista a vo všetkých jeho prejavoch e, to bolo evidentné. Pre mňa bolo mimoriadne prekvapujúce, že takáto krajina e, si e, za jedného z kandidátov vybrala práve populistu. Podľa môjho názoru v tejto krajine Eh, je eh, už len to pomyslenie, že pán Trump by sa mohol stať prezidentom, je desivé. Po druhé, pokiaľ ide o spoluprácu medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, táto má zásadný význam. Ale mám otázku. Nemyslíte si, že my v Európe ako aj v Spojenom kráľovstve zastupenom Tony Blairom sme nespôsobili, respektíve ne, neurobili niečo, čo spôsobilo tie problémy na Blízkom východe v Iraku, čoho výsledkom sú tisícky mŕtvych. Čiže čo by ste povedali, e, pokiaľ ide o našu vonkajšiu politiku? A napokon vidíte nejaký pokrok v diskusiách o riešení cyperskej otázky? Sledujete túto problematiku, pretože v súčasnosti sa o tom rokuje v, vo Švajčiarsku. Áno, a už nechcem hovoriť o tom prekvapení vášho dieťaťa. Pán kolega, keď vidím, z toho každého sa stal kandidát na post kancelára, a tiež aké návrhy sú na posty e, politikov v Grécku, tak e, si nemyslím, že rozdiely medzi našimi krajinami sú až také veľké. slovo je pán Buchner. Ďakujem pekne za vaše úvodné slovo. Chcel by som sa neskôr opýtať, prečo na jednej strane hovoríte, že Ukrajina je e, dôležitá pre našu bezpečnosť a pre našu samostatnosť v Európe. Ja v tomto s vami súhlasím, ale prečo potom toto embargo v oblasti zbraní, prečo ich nechávame samotných s úplne nedostatočným vyzbrojením z očí v oči vysoko ozbrojenej moci Rusku. E, ďalej, spomenuli ste e, dohodu e, TTIP, že bude dôležitá pre vzťahy na transatlantické úrovni. Ja s vami súhlasím v otázke obchodu, ale čo sa týka vzájomných vzťahov, ale prečo, prosím, táto dohoda musí tak hlboko zasahovať do našich demokratických štruktúr, aj do našich eh, právnych štruktúr? Myslím si, že by sa to malo držať oddelenie. Ďakujem. Excellence, euh, merci. Vaša excelencia, ďakujem. E, veľmi som rada, keď hovoríme o otvorenie. A takisto som sa dozvedel, že pán, <clears throat> zistil som teda samozrejme, že náš pán predseda, pán Brok je dobrým služobníkom Spojených štátov, ale zároveň aj dobrým služobníkom Spojených štátov. Chcem vás uistiť, že ruská propaganda tu nemá veľký účinok Eh, verte mi, že tento parlament, parlament eh, počúva a poslúcha vašu propagandu a nie ruskú propagandu. Ruská propaganda v tomto parlamente nemá miesto. A ďalej by som sa vás chcel spýtať na niekoľko vecí týkajúcich sa situácie. Eh, Rusko ako agresor. Je v Iraku, je v Líbii Rusko, je v Syrii Rusko tým agresorom. E, e, vieme, e, že Spojené štáty zasiahli v rozpore s medzinárodným právom. A aj pokiaľ ide o Ukrajinu, je tam viac transparentnosti, viac demokracie, menej korupcie, viac rozvoja? Nie. E, pre vašu informáciu, ja som e, chcel povedať, vy hovoríte veľa o ruskej propagande, ale môžete si byť istí, môžete byť uistení, že nie je propaganda prítomná v tomto parlamente ani vo veľkých európskych inštitúciách. A pokiaľ ide o populizmus, tak ten je prejavom ľudu, ktorý trpí a pokiaľ ide o tú politiku, vy to budete poznať aj u seba. Trump to je totiž e, to, to je odraz sociologickej reality ľudu, ktorý trpí. Je to by, e, myslím si, že je to práve realita, ktorá e, je základom podpory pre pána Trumpa. Liberále. Ďakujem pekne. Vidíme, aké výhody má liberálna demokracia, pretože aj vy ste napríklad mohli voľne hovoriť vďaka nej. Teraz má slovo pán Tanok. Uh, e, ďakujem, ďakujem, e, pán predseda, pán veľvyslanec Gardner. E, vítam vás a dúfam, že ešte zostanete veľvyslancom aj dlhší čas. Nie len z toho dôvodu, že ste priateľom Európskeho parlamentu, ale aj preto, že si myslím, že keby sa prezidentom stal Trump, bolo by to úplne hrozné, pretože by takíto šialenci spolu s Putinom viedli slobodný svet. E, myslím si, že prezident Trump je nepriateľný, ale je desivé, že sa tak blízko dostal k tomu, že by sa e, dostal k moci. Je to naozaj zle pre politiku v Amerike. Ja som veľ, sa veľmi silne zasadzoval v kampani a e, zdieľam to, že aj vy ľutujete, že došlo k rozhodnutiu o Brexite, ale dúfam, že Spojené kráľovstvo ľudstvo a jeho vláda zostane naďalej pevne ukotvená v štruktúrach spoločnej bezpečnostnej obranej politiky. Je to pre nás zásadne dôležité a e, myslím si, že e, to ak si Spojené štáty myslia, že ak e, bude Spojené kráľovstvo odrezané od tohto spojenectva, tak by to bolo dobre. Ja mám otázku, čo by sa zmenilo, keby hypoteticky v januári bola e, pani Clintonová tá, ktorá zloží prezidentskú prísahu. Myslíte si, že by tie intervencie boli menej e, pravdepodobné, než tomu bolo v prípade Obamu, ktorý bol výborným prezidentom, ale myslím si, že potom e, vystupoval pomerne váhavo, aj pokiaľ ide o Syriu. Sme svedkami hrozných masakrov, ktoré v Alepe spôsobujú ruské bomby. A ja som e, zvedavý, či by pani Clintonová nebola prístupnejšia rozhodnutiu Bezpečnostnej rady v tom smere, aby sa e, zabranilo takémuto, e, takýmto zásahom, ktoré sa robia bez e, akýchkoľvek trestných dôsledkov. Možno, že by bolo dobre, keby západný svet a demokracie hľadali nejaký spôsob, ako zabrania nástupu autoritatívnych režimov napríklad v Číne a v Rusku a zabrania umožnia im páchať podobné uh, hrôzy aj v budúcnosti. Ďakujem. Gracias, presidente. <clears throat> Embajador, un placer debatir con usted. Como decía. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán veľvyslanec. Som veľmi rád, že tu máme možnosť tejto diskusie s vami a s predsedom Brokom o demokracii, pretože všetci takto dostávame príležitosť, aby sme sa prejavili. Súhlasím s tým, čo ste povedali v úvode, ale e, to, čo ste vy povedali, e, mi niekedy znelo veľmi, e, ako keby sa opätovne vrátila súdená vojna. Hovorili ste o tom, že Rusko je agresorom a hovorili ste o tom, že to, čo sa deje v azijsko-tichomorskom regióne a koľko peňazí, dajme tomu, v Rusku sa dáva na zbrojenie. Hovorili ste o ruskom zasahovaní, ale čo vy? Vy máte veľa odpovedí, pokiaľ ide o Latinskú Ameriku. História ukazuje, že vaše spravodajské služby stáli za mnohými e, štátnymi prevratmi. E, ja žiaľ viem, že takáto je situácia a pokiaľ ide o Irak, tak ste klamali, e, pokiaľ ide o toho, kto spôsobil túto hrozbu prázdnu vojnu a kde sa nachádza demokracia v Iraku. Vy ste tam, dochádza tam k vraždám novinárom, novinárov a Libia je takisto úžasná demokracia. A čo Alepo? E, táto veľká koalícia, ktorá tam už funguje niekoľko rokov, aký je výsledok? Samozrejme, robíte si starosti, pretože vy ste jedna uh, veľmoc, ktorá, ktorej hrozí úpadok, ale uh, my v Európe Nechceme byť pod tlakom e, Spojených štátoch. Prosíme, aby ste vašu agresivitu neobracali týmto smerom, pretože myslím si, že aj vy ste celkom dobrí, pokiaľ ide o propagandu. Welcome, welcome here. Pani Gomeš, srdečne vás vítame, pán veľvyslanec. E, je to naozaj mimoriadná chvíľa e, v Amerike a voliči volia prezidenta a jedným z kandidátov je človek, ktorý e, nepodal daňové priznanie a nezverejnil svoje e, príjmy. Myslím, že je to dôležité memento aj pre občanov, aby e, nepodporovali populistov, akým je Trump, ktorý ho okrem iného financuje napríklad aj Putin. Myslíte si, že Hillary po zvolení splní to, čo prevzala z programu Bernieho Sandersa a síce, že je potrebné bojovať proti daňovým rajom, proti nedostatku regulácie v oblasti zdaňovania na globálnej úrovni, čo e, spôsobuje nedôveru u našich občanov, nedôverujú vládám, inštitúciám, finančným inštitúciám. Myslíte si, že to bude súčasťou aj agendy spolupráce medzi EÚ a USA na globálnej úrovni? Well, lots of questions, and I know that... Veľvyslanec Gardner, eh, ďakujem pekne. Zaznelo množstvo otázok, mnohé z nich sa týkali populizmu. Súhlasím, že to je eh, veľmi dôležitá téma. Myslím, že môžeme odmietnúť eh, násilný jazyk, ktorý sa používa, môžeme odmietnúť hysteriu, ktorú to spôsobuje. Niektorí spomenuli um, politiku, ktorá je poznačená obdobím eh, pospravdy. Myslím, že aj v Británii po eh, rozsudku súdu, ktorý sa týka Brexitu, vidíme, že nie len eh, populárne plátky, noviny, ale aj dôveryhodné denníky spochybňujú právomoci sudcov Lenin v časoch francúzskej revolúcie aj nacisti tiež používali rovnaké e, formulácie. A pritom vidíme, že sa to deje v Británii, ktorá bola kedysi pevnosťou demokracie. E, teda niečo sa naozaj deje. Musíme si uvedomiť, čo sa stalo s našou politikou na oboch Atlantiku. Musíme to napraviť, musíme to dôkladne zanalýzovať, musíme z toho vyvodiť správne závery a myslím, že Musíme zmeniť e, svoj prístup, musíme poučúvať hnev ľudí a musí to mať dopad na všetky naše rozhodnutia, na všetky naše kroky. Mnoho z toho, čo chcel presadiť e, Bernie Sanders, sa týkalo spravodlivosti v obchodných rokovaniach, ktoré vedieme tiež e, spravodlivosť e, v otázkach e, daňových únikov na medzinárodnej úrovni. Myslím si, že tu už sa vykonalo veľké úsilie na úrovni OECD. Myslím, že ešte stále máme pred sebou veľa úsilia v oblasti obranných obchodných mechanizmov a tiež mechanizmy pomoci v sektore spravodlivosti aj obchodu. Mm, naši ľudia žijú v globalizovanom svete E, neustále sa im to opakuje a pritom majú pocit, že celý e, svet, celý systém je poznačený len podvodmi, klamstvami. Teda naozaj si to bude vyšadovať veľmi zásadné prehodnenie postoje Isté, že e, sledujeme vývoj situácie aj vo Valonsku. Do veľkej miery to súvisí skôr s internou belgickou politikou, nie až tak s samotnou dohodou ja som si prečítal všetky vyhlásenia, ktoré sa stali súčasťou príloh k tejto dohode. a Viacero z týchto vyhlásení, um, úprimne povedané, veľmi málo súviselo s vyjednanou dohodou. Súviselo to skôr s um, obavami, ktoré zazneli, ale sú to obavy, ktoré podľa mňa neboli podložené. Um, Dá sa tu hovoriť o, o um, systéme um, ISDS, teda um, riešenia sporov medzi investormi a štátom. Bude to relevantná téma aj v kontexte e, e ale v tejto fáze ešte nedokážem predvídať, ako sa situácia vyvinie. Videli sme však, že na dohode CITA že v Európe je veľmi jasný negatívny postoj medzi teda akékoľvek forme dohod medzi investormi a štátom v riešení sporov. Ja, čo sa týka Ruska, môžem povedať, že ja Rusko poznám. Žil som v sovietskom zvede, zveze, žil som tam za eh, čias Gorbačová. Eh, je to totalitný, e, teda bol to vtedy totalitný štát, ja sa obávam, že sa k tomu vraciame. Vraciame sa k obdobiu, keď sa potláča činnosť mimovládok, disent e, mizne a je to podľa mňa veľmi smutné obdobie pre Rusko. Rusko sa totiž vracia k stagnácii obdobia pred Gorbačovom. Teda ak niekto tvrdí, že je nejaká rovnosť medzi demokratickými systémami, ktoré máme k dispozícii my a situáciou v Rusku, kde sa podkopajú ľudské práva, to ja úplne odmietam a tiež odmietam to, že Rusko nemá vplyv na európsky politický systém, na politické strany alebo aj na Európsky parlament samotný, pretože e, vidíme, že e, dôkazy existujú, ktoré potvrdzujú niečo úplne iné je našou spoločnou úlohou proti tomu zasiahnuť. Myslím, že e, urobíme o mnoho viac spoločnými silami, ak by sme poukazovali na e, dianie. E, niektoré z týchto dokumentov už sú zverejnené, vieme o Front National, ale veľa z týchto informácií ešte nie je zverejnených. Myslím, že by bolo na mieste ich zverejniť. Nebudem hovoriť, kto voľby vyhrá, neviem, ale v každom prípade to bude mať veľký dopad na zahraničnú politiku a to bez ohľadu na stranickú príslušnosť. E, e, Donald Trump hovoril, že by urobil veľa vecí, možno e, by to nemohlo byť vzhľadom na našu ústavu, na právomoci kongresu, ale len sa pozrite na to, čo povedal o mučení, o Mexiku, o zdaňovaní dovozu z Mexika, z Číny, alebo čo hovorilo o nešírenie druhých zbraní lebo hovoril, že je priateľné, aby niektoré krajiny v Ázii držali jadrové zbranie. Ak by čokoľvek z toho sa stalo realitou, malo by to obrovský dopad. Čo sa týka globálnych e, stratégií, hovorilo sa tu o armáde. Doposiaľ mám pocit, že nás to veľmi znepokojuje. E, Európa by mala viac míňať a lepšie míňať e, na obranu Prečítali sme si globálnu stratégiu, samozrejme stretávame sa s ESV a s komisiou pravidelne, myslím, že toto obraz správnym smerom. Myslím si, že obavy z Británie sú skôr vykonštruované obavy o európskej armáde, o trvalom um, hlavnom štábe, údajne v Bruseli. Nemyslíme si, že sú to opodstatnené obavy. Hovoria nám neustále, že sa bude zameriavať pozornosť na hľadanie možností prehlbené spolupráce v Lisabonskej zmluve, ktoré už existujú, ale nevyužili sa a tiež e, snaha podporovať e, členské štáty, aby si plnili svoje záväzky vyplývajúce členstva v NATO. To je prvá vec. A druhá vec, peniaze, ktoré sa vynakladajú, by sa mali vynakladať na skutočné schopnosti, nie e, na um, veci, ktoré sa týkajú administratívnych výdavkov, napríklad miest, a rôznych iných výdavkov. Teda mali by to byť skutočne e, výdavky na obranu. E, myslím, že nemá zmysel pozerať sa do minulosti, čo sa týka Iraku a tak ďalej. Pozerajme sa skôr do budúcnosti. Máme pred sebou obrovské výzvy na Blízkom východe. Myslím si, že aj tie najostatnejšie e, útoky na Mosul a možné oslobodenie Mosulu nám naznačuje, že sa, sa veci možno uberajú správnym smerom. Um, dúfam, že sa nám podarí e, v otázke cyberskej dohody dosiahnuť pokrok tento rok. Niekto z vás sa pýtal na to, prečo sú vzťahy z USA tak dôležité. Podľa mňa je to kvôli hodnotám, ktoré reprezentujeme. Ja som mal možnosť pozrieť si veľmi zaujímavý e, film e, pod názvom Winter on Fire Videla som tam mladých Ukrajincov, ktorí vyšli do ulic e, a mávali európskou vlajkou, mm, bojovali na uliciach, e, e, mnohí zomierali, preto, že chceli presadzovať európske hodnoty. My chceme, aby sa tam korupcia zastavila, chceme si vybrať pre Ukrajinu európsku budúcnosť. My sme totiž súčasťou Európy. Takto to Ukrajina sformulovala, a videl som to v tomto filme a my si myslíme, že Ukrajina je súčasťou Európy, tak toto tam tiež zaznelo. Môžeme e, Ukrajinu podporovať finančne, diplomaticky. Ak však Európa nebude presadzovať e, svoje hodnoty všemožne, najmä u tých, ktorých sa chcú súčasťou európskej rodiny, e, tak podľa mňa zlyha. E, čo sa týka širšieho programu v snahe e, znižovať mieru korupcie a presadovať transparentnosť, myslím, že tu už sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok. E, čo sa týka dohody TTIP, prečo je taká kľúčová pre náš regulačný systém a či nastala chvíľa pre ambicioznejšie dohody, myslím si, že ambície sú potrebné, nie je to len ďalší nový druh dohôd. Je zaujímavé, že sme dosiahli významný pokrok v regulačných kapitolách o tom, ako sa bude regulovať, tak aby sme sa dopracovali k e, väčšiemu zosúladeniu a ďalej e, v ktorých konkrétnych sektoroch je ekonomicky zmysluplné zmierňovať rozdielnosti v právnych úpravách na oboch stranách. Nezabúdajte, že všetky štúdie o typu e, dokazujú, že polovica až tri štvrtiny sa bude týkať výhod práve v tomto zosúľaďovaní regulačných prostredí na oboch stranách Atlantiku. Ešte niekoľko poznámok spoločná obraná politika NATO. My eh, eh, odkazujeme Londýnu jasné posolstvo, ale musíme zvorazniť, že eh, Spojené štáty americké nemôžu byť nejakým vyjednávačom v rozvodovom konaní. Neboli sme to požiadaní a nebudeme to robiť. V každom prípade chceme, aby Veľká Británia aj po odchode z EÚ ostala úzkým partnerom EÚ v otázkach obranej politiky, NATO a tiež v ekonomickej oblasti a tiež na e, strane EÚ chceme vyzvať EÚ, aby dala priestor novej britskej vláde, aby si mohla v kľude prehodnotiť, e, na čom sa postaviť rokovania. Chceme mať totiž e, silné vzťahy s Európskou úniou a aj s Britániou. Či bude Clintonová vo svojej novej funkcii um, o niečo ostrejšia, ráznejšia, k tomu sa nemôžem vyjadriť. V každom prípade si myslím, že aktuálne dianie si bude vyžadovať veľmi rázne kroky. Videli ste vyhlásenia Bieleho domu, e, tiež e, viceprezidenta Bidena, e, ktorý reagoval na kroky Ruska. Myslíme si, že si to bude vyžadovať veľmi rázne reakcie. Domnievame sa totiž, že do takýchto zásahov boli zapojení vysokí predstavitelia Ruskej federácie. Na záver by som sa zdôrazniť, že Európsky parlament zohráva v eh, americko-európskych vzťahoch kľúčovú úlohu. Dúfam, že ak sa výsledky volie USA budú uverať eh, eh, správnym smerom, takže budeme mať možnosť sa stretnúť opäť v budúcnosti. Ďakujeme pekne. Pán veľvyslanec, môžem povedať, že sme vám veľmi vďační za to, že ste dnes prišli na naše stretnutie. Myslím, že môžeme vysloviť nádej, že tieto vzťahy budú pokračovať aj do budúcna. Je to totiž našim spoločným záujmom. Demokratické sily by mali ťahať za ten istý koniec povrazu a nemali by pochybovať o tom, že napokon e, bitku vyhrajú. A keď sa hovorí o krokoch poti Putinovi, možno by ste sa mohli opýtať pána e, Schaffenhausera, Ehm, na čo presne použili niektoré z tých peniazí, ktoré im Putin dal. Ďakujem pekne. Myslím, že po istom prechodnom období e, zrejme budeme mať e, opäť priestor diskutovať o vzťahoch medzi USA a EÚ po tom, čo sa ujasnia priority novej americkej e, prezidentky. Hm? Dámy a páni, teraz by som vás chcel privítať e, k ďalšiemu bodu dnešného programu. Máme medzi sebou pani Ivanu Klimpuš-Cicace, ktorá je e, ministra z Ukrajiny, ktorá je zodpovedná za európsku a euroatlantickú integráciu. Pani ministerka, nás veľmi zaujíma vypočuť si vaše slova ohľadne toho, ako sa situácia na Ukrajine vlastne vyvíja a v rámci tohto partnerského projektu na úrovni Európskeho parlamentu s vašim parlamentom sme 50 dňami mali stretnutie v dome Žána Moneta v Paríži, kde vlastne som sa aj ja zúčastnil, takisto tam zúčastnili predstavitelia politických skupín Európskeho parlamentu, ako aj predseda parlamentu a musím úprimne povedať, že som bol prekvapený, akým spôsobom sa v takomto malom formáte dá hovoriť o praktických otázkach, ako môže parlament fungovať, ako vlastne fungujú vzťahy medzi opozíciou, vládou, ako fungujú kontrolné mechanizmy, ktoré musia samozrejme všade fungovať z našej strany to bolo pod takto ako Pet Coxa, aká tu môže byť zabezpečená otvorenosť medzi politickými skupinami, medzi opozíciou a vládnymi stranami. A hovorili sme teda o, to, o týchto otázkach a ja som odtiaľ odišiel skutočne s kúskom nádeje, že skutočne ten štátoprávny proces na Ukrajine sa stále už len môže zlepšovať. Tak ja si myslím, že to je veľmi dobrá skúsenosť a aj naďalej nás veľmi zaujíma, sledovať to, akým spôsobom po poslednom zasadnutí v Berlíne, ktoré sa udialo na tom normandskom formáte, ako vlastne tá situácia môže smerovať. Tam sa takisto povedalo, že momentálne sa nachádzame v tej prípravnej fáze, kde vlastne momentálne aj Nemecko môže sa k tomu vyjadrovať a je veľmi dôležité, aby prezident Putin presvedčil svojich priateľov v Donbasku, aby dodržiavali Minskú dohodu. O tom sme však nepočuli zo strany Ruska žiadnu pozitívnu správu, takže dúfam, že sa to dozvieme čo najskôr. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, Ďakujem veľmi pekne za to, že tu môžem byť medzi vami, že sa môžem vyjadriť pred poslancami Európskeho parlamentu, poslancov národných parlamentov. Som skutočne rada, že vás môžem informovať o tom, kde sa nachádzame momentálne v súčasnosti, keď vlastne uplynuli už tri roky, odkedy sa začala vlastne revolúcia za dôstojnosť. Chcela by som sa poďakovať za vašu vďačnosť a podporu, keď ste podporovali vlastne Ukrajinu na viacerých medzinárodných fórach, pokiaľ ide o technickú, hospodárskú pomoc, ktorú od vás dostávame počas vlastne tohto prechodného transformačného obdobia. Ako som už povedala, pred tromi rokmi 24. 23. novembra začala tá revolúcia dôstojnosti, keď Janukovič nepodpísal asociačnú dohodu s Európskou úniou. Tri roky neskôr vlastne si myslíme, že tento dokument, ktorý bol podpísaný a ratifikovaný zo strany 27 členských štátov je takou cestovnou mapou, pokiaľ ide o reformy, pretože tu stanovuje spoločná agenda pre Ukrajinu, ako aj e, Európsku úniu a sú, prináša za sebou určité výzvy. Pre nás na Ukrajine nejde iba o dokument. Je to určitý symbol, je to taká zástava nášho boja pre zamier. My, Ukrajinci, nie sme e, takí odlišní od ostatných národov. My chceme takisto mier, chceme bezpečnosť, chceme určitú mieru blahobytu a na to, aby sa nám podarilo tieto do, ciele dosiahnuť, tak e, sa snažíme dohodnúť medzi sebou, až potom zaangažujeme do tejto snahy našich partnerov. Čo žiadame od Európy? Žiadame, aby ste nám pomohli. A preto nás znepokojuje tá situácia, ktorá sa momentálne deje, ešte stále deje, pokiaľ ide o neratifikáciu tohto, tejto dohody zo strany Holandska. Žiadame o určitú ešte o jednu príležitosť, nie preto, že by sme si vyžadovali nejakú bezbrehú podporu, ale preto, že sme presvedčení o tých hodnotách, o ktorých aj vy veríme e, v dohody a Ukrajina si vybrala Európu a vlastne sme aj trestaní za to, že sme si vybrali Európu, takže netvárme sa, že táto situácia, v ktorej sa momentálne nachádzame, že tu ide iba o Rusov a Ukrajinu, skutočne tu ide o nás všetkých a buď budeme sa iba prizerať, alebo sa rozhodneme, že budeme jednotní a preukážeme pri solidaritu. Takže my si všetci uvedomujeme, aké osobitosti tá situácia má, pokiaľ ide o Holandsko, pokiaľ ide o tú prípravu e, na voľby a je bohužiaľ smutné, že tá dohoda, ktorá bola tu podporená v Európskom parlamente zo strany národných parlamentov, teraz e, bola takto odsúdená e, na tú situáciu, ktorá momentálne je. Ale predsa len máme nádej po tom, čo sme videli, e, E, vyjadrenie predsedu vlády Lutého. Možno, že sa nájde teda riešenie a my chceme využiť túto príležitosť v rámci tohto časového harmonogramu na to, aby sme spolupracovali so všetkými politickými skupinami, so všetkými predstaviteľmi na to, aby sme našli riešenie, aby sa skutočne odstránili tie objektívne, objektívne výhrady, ktoré majú tí, ktorí sa vyjadrili v Holandsku, ako sa vyjadrili, aby jednoducho tieto výhrady neboli nejakou prekážkou na ceste toho riešenia, ktoré potrebujeme nájsť. My neočakávame nejaké zmeny tejto asociačnej dohody a počítame s tým, že sa bude k Ukrajine pristupovať nediskriminačným spôsobom v hľadaní tohto riešenia. Takže apelujem na všetky politické skupiny tu v Európskom parlamente na to, aby skutočne oslovili svoje naprotivky eh, v Holandsku na to, aby sa tu našla určitá miera akceptovateľného riešenia, ktoré bude akceptovateľné pre všetkých 27 členských štátov, ktoré sa už angažovali v snahe pomôcť implementovať túto asociačnú dohodu. Takže v snahe implementovať túto dohodu my, ako si iste uvedomujete, sa snažíme riešiť veľmi ťažkú situáciu, ktorú majú východe našej krajiny, kde prebieha vlastne vojna, ktorá sa síce nazýva hybridnou vojnou, Stále sa tu však bojuje. Ruská federácia tam má vojakov na našom území a bojujeme za našu krajinu, avšak bojujeme za našu krajinu aj na úrovni reforiem. Tieto reformy majú veľký dopad. Niektoré z tých reforiem už priniesli výsledky, napríklad pokiaľ ide o deregulačné aktivity, ktoré sme spustili, pokiaľ ide o reformy v správe daňovej oblasti, energetickej oblasti, geografická diversifikácia, pokiaľ ide o energetické zdroje a dodávky energetické. Takže pár čísel. Ukrajina v marci roku 2014 mala iba 10 tisíc dolárov v štátnej pokladnici. V súčasnosti sme už dosiahli takú situáciu, kde makrofinančného hľadiska vlastne sme zastabilizovaní. Koncom tohto roku už oznamenáme určitý rast, iba 1% rast. Pre budúci rok tam je projekcia na úrovni 3% rastu, ale to znamená, že sa stávame, že ozdravuje sa naše hospodárstvo, že sme správne nasmerovaní. Znižili sme rozpočtový schodok našej krajiny o 5 a vlastne aj bankový systém sme ozdravili. To bola jedna z najväčších takých korupčných e, prekážok, ktoré sme mali. Predstavte si, že už 82 bank máme ozdravené, ktoré sa v rámci tohto systému ozdravili. To znamená, že aj celý systém je zdravší a funguje. energetické sadzby sme zvýšili, pokiaľ ide o import doly, to na úrovni zvýšenia 100%. Momentálne energetická cena pre domácnosti a pre podniky, pre malé podniky alebo pre veľké podniky nie je rozdiel. To znamená, že sme znížili tú mieru korupcie, ktorá vlastne na Ukrajine existovala celé tie roky v minulosti od e, vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny v roku 1991. Poprvýkrát Naftogaz eh, zaznamenal zisk, čomu počas ostatných rokov nebolo tak. Bola to firma, ktorá bola skutočne eh, podporovaná zo strany štátu každý jeden rok nezávislosti Ukrajiny. Istotne ste počuli o tom, že končíme s prvou fázou eh, deklarácie elektronickej deklarácie, ktoré sa nám podarilo završiť a my to vnímame ako jeden z nástrojov, pokiaľ ide o zvýšenie, e, zvýšenie transparentnosti e, na úrovni politikov a štátnych zamestnancov a my očakávame, že toto zvýši aj mieru dôvery ľudí voči verejné orgány, pokiaľ ide o štátne úrady a pokiaľ ide o politiku. A jedna z našich priorit momentálne je tá, aby sme mali efektívny výkon, pozitívny výkon, pokiaľ ide o Národný úrad prevencii, boji prevencie proti korupcii, aby sa verifikovali všetky tie predložené informácie v prípade, že sa niečo nájde, kde došlo k porušeniu ukrajinských zákonov, tak tieto prípady sa vlastne potom dostanú na úrad pre korupciu a odtiaľ na súd. A v tomto ohľade by som chcela spomenúť, že revolúcia dôstojnosti vlastne bola o tom, že sme si zvolili spravodlivosť nad voči, voči nespravodlivosti a takýmto spôsobom sa nám podarilo prijať aj určité ústavné zmeny v justičnom systéme, ktoré momentálne už začali fungovať, od, vstúpili do platnosti od 30. septembra. Teraz máme možnosť prostredníctvom transparentného systému hospodárskej súťaže e, vyberať nových sudcov, ktorí nám umožnia e, podporovať e, tento nový systém, ktorý bol doposiaľ taký plný korupcie. Takže snažíme sa odstrániť korupciu nie len tým, že budeme vytvárať orgány, ktoré bojujú proti korupcii, o ktorých ste istotne počuli, ale takisto ozdravujeme situáciu aj tým, že riešime tie váku a v zákonoch a diery v zákonoch, ktoré sme mali doposiaľ. Jeden z tých výdobytkov, na ktorý sme veľmi píšni, a takisto to má efekt boja proti korupcii, je to od 1. augusta využívame elektronický systém verejného obstarávania Prozoro, ktorý nám umožňuje usporiť 16 verejných výdavkov to znamená, že takýmto spôsobom znovu zacelujeme tie diery, ktoré sme tu mali a zamedzíme takto tým, ktorí chceli kradnúť peniaze z štátneho rozpočtu. Chcem využiť túto príležitosť, aby som sa poďakoval Európskej komisii, ktorá predložila opatrenia pre autonómny obchod voči Ukrajine a žiadame aj podporu zo strany európskych poslancov keď sa bude o tejto téme hlasovať tu v parlamente, pretože sme presvedčení o tom, že to bude ďalší stimul pre nás na Ukrajine, aby sme naďalej naštartovali obchod medzi Ukrajinou a Európskou úniou. Ďalšia otázka, ktorú by som, na ktorú by som chcela upriamiť vašu pozornosť, je nasledovné. Ďalšia otázka, to je dohoda o bezvizovom styku s Ukrajinou. Ukrajina splnila 144 špeciálnych požiadaviek, ktoré súvisia s realizáciou plánu, akčného plánu liberalizácie víz. Niektoré z týchto požiadaviek sme e, plnili len s veľkými ťažkosťami, ale už sú všetky splnené a teraz je na Rade Európska únia. My sme veľmi radi, že Európska komisia prijala rozhodnutie e, týkajúce sa e, tejto veci. Ďakujeme za Eh, vyjadrenia výborov APET a LIBE a za to, čo sa už dostalo na program rokovania Európskeho parlamentu. Boli by sme radi, keby E, sme využili tú možnosť, ktorá v súčasnosti existuje, ale Ukrajina sa stala akýmsi rukojemníkom trialogu, ktorý v súčasnosti prebieha v rámci európskych inštitúcií, pokiaľ ide o inštitút pozastavenia. A e, veríme teda, že sa nám podarí v budúcnosti dosiahnuť bezvizový režim vo vzťahu k Ukrajine. Myslíme si, že by to bol prejav dôvery a myslíme si, že je to to primerané z hľadiska toho, že aj druhá strana by mala e, plniť e, svoju, svoju stranu dohody. My sme, svoje, my sme tie požiadavky splnili a dostávame pozitívne signály od kolegov v Európskom parlamente. E, myslím si, že by ste mali naozaj prijať opatrenia na to, aby ste vyjadrili podporu Ukrajine, pretože Ukrajina potrebuje povzbudenie vzhľadom na to, cez čo naša spoločnosť prešla a vzhľadom na úsilie, ktoré sme vynaložili s cieľom splniť naše záväzky. Ďalšia výzva, ktorá pred nami stojí, e, sa týka e, toho, že nás oberajú o zdroje, finančné zdroje, e, ľudské zdroje a to súvisí s reformnou agendou. Už som povedala, že 5% nášho HDP sa vynakladá na obranu a bezpečnosť spoločnosť, ale tu nejde len o e, samotný podiel na HDP, na, žiaľ, my každodenne e, sme svedkami e, ďalších obetí medzi našimi ozbrojenými silami a e, takisto Ruská federácia robí všetko preto, aby ohrozila náš obchod tým, že stále odmieta dodržiavať prímerie. Je, takisto sa obmedzili aktivity osobitnej monitorovacej misie OECD Ehm, chcela by som uviezť niekoľko čísiel. 700 tankov na území do okupovaného Donbasu, 300 eh, raketových systémov, 1200 eh, dielostreleckých batérií a to je všetko, čo tam má eh, Rusko nasadené ešte okrem svojich bežných ehm, vojenských síl. Pokiaľ ide o posledné minské rokovania e, v Berlíne. Áno, súhlasili sme s podporou Nemecka a Francúzska, že e, príjmeme konkrétnu cestovnú mapu, ktorá bude obsahovať presný harmonogram, pokiaľ ide o plnenie bezpečnostných požiadaviek, ktoré bude treba splniť, rovnako humanitárnych požiadaviek a potom by sme mali byť e, schopní vrátiť sa naspäť e, k plneniu politického programu, v rámci ktorého Ukrajina už doteraz urobila dosť veľa a myslíme si, že by bolo možné pokračovať v jeho plnení. Myslím si, že ak Počúvame hlasy vyzývajúce k lepším vzťahom medzi Ukrajinou a Ruskom. Myslím si, že to je jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá a musíme si pripomenúť, čo raz povedal Churchill. E, nemôžete niekoho e, obviňovať e, z keď si vyberiete jednu stranu v boji, tak niekedy sa môže stať, že, že prídete o obidve. My nechceme e, rozdelenie, my chceme jednotu, my chceme slobodu, demokraciu a preto závisí od nás, či budeme presadzovať tieto hodnoty, či ich budeme obhajovať. Nemali by sme sa snažiť hrať však e, s Kremľom, pretože e, keď si zmyslí, tak jednoducho tú šachovnicu prevráti. E, Ukrajina si nezvolila Rusko ako svojho nepriateľa. Je to práve Rusko, ktoré si zvolilo Ukrajinu za svojho nepriateľa. Rusko si nevybralo, e, Ukrajina si nevybrala Rusko za svojho oponenta. My E, sme sa rozhodli, že chceme byť samostatní a budeme naďalej obhajovať toto rozhodnutie. My sa chceme stať lepším národom, my sa chceme stať národom, ktorý má pravidla, ktorý dodržiava zásady právneho štátu, ktorý je kompatibilný s krajinami, ktoré sú podľa nás úspešné a to sú krajiny Európskej únie. Ďakujem. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Pani Klembuš, ja teraz budem hovoriť po španielsky. E, navrhujem teda, aby sme začali rozpravu. Pán, pán Gáler, ďakujem pekne srdečne vás vítame vo výbore pre zahraničné veci. My sme minulý týždeň mali možnosť stretnúť sa v Kieve. V Kieve v rámci eh, našej zahraničnej cesty teším sa, že ste opäť medzi nami a že sa môžeme menovať diskusii v takomto širšom eh, okruhu eh, z hľadiska ďalšieho smerovania Ukrajiny a tiež z hľadiska vyhodnocovania ďalšieho pokroku Ukrajiny. Myslím, že je naozaj obdivuhodné, s takou odhodlanosťou reformné sily sa snažia dostať sa zo starých čias, vymaniť sa z osidiel minulosti a snažiť sa vytvoriť úplne riadne, normálne fungujúci štát. Myslím si, že to si zasluhuje našu plnú podporu. Minulý týždeň v Kieve a tiež v Karmatovsku sme mali možnosť na vlastné oči sa presvedčiť, že na Ukrajine ruskí občania dennodenne zabijajú Ukrajincov. Takáto je pravda, takáto je realita a e, tá sa nesmie e, zametať pod koberec z praktických či rôznych iných dôvodov. Je potrebné to povedať nahlas, ak chceme, aby Európa prijala tie správne rozhodnutia. Chcel by som sa vyjadriť e, k otázke víz. Myslím si totiž, že je to podstatná téma dôveryhodnosti. Zaujímalo by ma, najmä z pohľadu Ukrajiny a Gruzinska, Kosovo, teraz nebudem spomínať, myslím, že by sme mali vyslať jasný signál aj rade, že by sa to nemalo vnímať ako jeden balík, všetky tieto tri krajiny, ak má rada takýto zámer. Pani ministerka uviedla, že Ukrajina splnila všetko, čo sa od nej žiadalo, to je správne a preto je dôležité, aby sme my teraz e, splnili svoje záväzky. Mechanizmus pozastavenia e, je politicky e, nevyhnutný a mus, mal by sa uh, aj rozviesť, ale trialóg nesmie odpriamovať pozornosť od skutočného politického cieľa, a síce vízovej liberalizácie. E, myslím si, že by to bola fatálna chyba, ak by trialóg kvôli jednému jedinému slovu, to mi povedal spravodajca, e, na tomto slove sa zatiaľ nebolo možné dohodnúť. Ak by sa e, tento trialóg odložil a ak by sa teda stretnutie neuskutočnilo 24. novembra, tri dní po treťom výročí začiatku Euromajdanu, Máme naplánovaný summit EU-Ukrajina. Chcel by som, aby pri tomto samite nedochádzalo k medziinštitucionálnym um, obviňovaniam. Myslím, že by to potešilo akurát tak našich priateľov v Kremli. Um, Európania by vyzerali uh, ako nedôveryhodní, pretože Rusko im slubuje viac než len vízovú slobodu. A preto chcem požiadať kolegov, ktorí sú tu vo výbore, aj ostatných kolegov, ktorí sú tiež vo výbore LIBE a tiež tí, ktorí majú možnosť vplyvňovať veci v rade, aby sa táto téma spracovala tak, aby sme 24. novembra nevyzerali nedôveryhodne. Toľko e, moja výzva, teda nie je to žiadna priama otázka, chcem len e, vyzvať všetkých kolegov, aby sme si uvedomili e, dôsledky našho konania. Mali by sme všemožne podporovať reformné sily a e, nepodkopávať e, i mnohí v tomto ich úsilí. Ďakujeme pekne, pán Demesmaker. Ja, dank u wel, Klimpuč. Uh, ďakujem. Pani Klimpuč, vítam vás. Teším sa, že sa znova stretávame. Ako viete, ja som priateľom Ukrajiny. E, podporujem Ukrajinu a obhajoval som plný e, režim liberalizácie bez územnej celistvosti Ukrajiny. E, takisto som odsudzoval ruskú agresiu, podporoval som reformy, ktoré už boli implementované, niektoré z nich ešte existujú iba na papieri, ale teda sme priatelia a musíme si hovoriť pravdu Niekedy, keď, e, sa, e, keď si pozerám správy, tak nie sú to vždy pozbudivé správy. Napríklad e, viem, že pracovníci už niekoľko mesiacov nedostávali mzdu. Hovorí sa tu o nejakom E, proste je tam medzi obyvateľstvom v dôsledku tohto vývoja dosť veľké rozčarovanie a zoznam tovarov a zoznam príjmov politikov ľudí jednoducho šokuje. Hovoríme o celých miliardách dolárov. Je to ekvivalent poslednej požičky MMF pre Ukrajinu. A ja musím eh, ľuďom u nás, to ľuďom, ktorí platia dane, eh, vysvetľovať a obhajovať eh, našu podporu pre Ukrajinu. Nie je to vždy jednoduché, ale je dobré, že deklarácia EÚ bola konečne prijatá. Otázka je, že čo teraz? Teraz sa len vyjasňuje, aký obrovský je ten problém korupcie. 340 pracovníkov e, protikorupčného úradu budú teraz musieť posudzovať 200 tisíc e, priznaní a myslím si, že pokiaľ sa chceme e, dostať ďalej, tak musíme zamedziť korupcie na vysokej úrovni. Celý, celý rad ľudí každodenne vedie boj proti korupcii. Ja som minulý týždeň poslal poštov balíček E, priateľovi v Kieve, boli tam nejaká, nejaká káva a čokoláda a e, povedal mi, že e, celý úrad si od neho za to vypýtal 200 eur. To je priemerná um, mesačná mesta mzda. E, čiže a v konečnom dôsledku zaplatil až 750 eur len za to, aby mohol prijať tento balíček. Tak to ma skutočne hneva. E, bolo potrebné vyplniť e, rôzne dokumenty, podať rôzne vysvetlenia a reforma colného úradu. To bola jedna z požiadaviek na udelenie bezvizového e, styku, liberalizácie víz, ale v praxi pre normálnych ľudí to znamená veľké problémy, pretože každodenne sa stretávajú s dôsledkami korupčných praktík a pokiaľ sa niečo nestane v tejto veci, tak vy si dôveru ľudí nezískate. Ja obhajujem liberalizáciu e, víz, presadzujem ju aj u mojej vlády, ale musím stále e, veľmi tvrdo pracovať na tom, aby som obhajoval Ukrajinu. A ja si myslím, že vy by ste tiež mali urobiť e, to, čo je potrebné na vašej strane. Ďakujem. E, vítam vás v Európskom parlamente. Vždy sa s vami rád stretnem, pretože vy ste človek, ktorý je veľmi odhodlaný presadzovať spoluprácu medzi EÚ a Ukrajinou e, e, ako členka Vrchovnej rady a Ukrajinského parlamentu e, ste veľmi dobre v týchto funkciách ste pôsobili a ste tá správna osoba, ktorá môže odpovedať na otázky, ktoré by mohlo toto publikum položiť. Moja prvá otázka sa týka vplyvu, ktorý má tok informácií a propaganda z Ruskej federácie smerom na Ukrajinu. E, prevažná väčšina ukrajinského obyvateľstva hovorí plynulo po rusky a keď e, e, Rusi vysielajú svoju propagandu, tak E, Ukrajin, k Ukrajincom sa to dostane, rozumejú tomu. Ehm, ehm, ruský štát e, financuje e, televízne e, stanice, ktoré vysielajú smerom k Ukrajine. Čo by ste mohli povedať na túto tému, alebo na to, že v Rusku existujú stanice, ktoré, ktorých vysielanie má dosah na ukrajinské územie. Okrem toho, E, propaganda a e, klamlivé informácie k vám prichádzajú z rôznych zdrojov, nie iba z Ruska. Nebola tu však ešte nejaká dosiahnutá dohoda, pretože ešte nie je celkom vyhodnotený e, vplyv takýchto takéto propagandy, ktorá zasahuje aj do pôsobenia e, a, a nemožno zasa, e, obmedziť slobodu tlače. Toto je problém každej demokracie. A po druhé, to je systém e, elektronických e, deklarácií, ktorý bol konečne zavedený a ukázali sa niektoré zaujímavé veci v týchto deklaráciách či priznaniach. Ukázalo sa, že mnohí štátni e, úradníci sú veľmi bohatí a e, napríklad kupujú e, e, peňažné poukážky, ktoré vydáva Ukrajinská centrálna banka, aby mohli investovať do e, projektov realizovaných na Ukrajine. Moja otázka je, ako to vníma obyvateľstvo. Čo hovorí obyvateľstvo na to, keď sa tieto informácie dostali na verejnosť? lebo e, vedia, vidia teda, že štátni úradníci si dokázali akumulovať bohatstvo, ktoré majú u seba doma. E, nie je to banke, je to hotovosť, ktorú majú u seba e, doma. Ako to vidí ukrajinské obyvateľstvo? Ďakujem pekne, e, pani štátna tajomnícka zastupne vlády za to, eh, že ste medzi nás prišli, keď sa kritizujú pomery eh, na Ukrajine. Môžem povedať, eh, že sovietský systém fungoval veľmi úzko spojne s korupciou a trvá predsa niekoľko rokov, aby sa to zmenilo. Chcel by som vysloviť svoj obdiv, vážená pani podpredsednička vlády, vzhľadom na to, čo už Ukrajina zatiaľ dosiahla. Čo sa týka liberalizácie víz, chcel by som sa pripojiť k slovám pána Galera, Ja plne podporujem toto úsilie, chcem sa vás však opýtať niečo konkrétne. Musím uznať, že ja sám som pred svojou návštevou Ukrajiny minulý týždeň bol e, dosť e, výrazne ovplyvnený ruskou propagandou a napokon som na vlastné oči videl, že mnoho je e, skutočne inak aj vďaka stretnutiu s vami. Chcem vás teda požiadať, či by nebolo možné, aby ukrajinská vláda pravidelne poskytovala e, podrobné informácie správy e, našim tlačovým médiám, aby to bola akási protiváha k ruskej propagande. Myslím, že by e, to bolo naozaj veľmi dôležité, rozhodujúce priam. Videl som, ako veľmi mňa ovplyvnila ruská propaganda. Myslím, že by ste mali robiť o mnoho viac preto, aby ste pôsobili proti tejto ruskej propagande. Gracias. Ahora vamos a dar la palabra al miembro del Parlamento Checo, Schwarzenberg. ďakujem. <clears throat> Pán Schwarzenberg z Českého parlamentu. Ukrajina, tady bylo mnoho připomín. Ehm, povedalo sa tu veľa o Ukrajine, vytýkala sa korupcia a právom sa tu hovorilo o tom, že to bola súčasť sovietského systému. Ale nesmieme zabúdať ani na to, že bývalí prezidenti, ktorí boli podporovaní Ruskom, používali korupciu ako silnú podporu svojho systému. My musíme podporiť Ukrajinu nielen z dôvodu e, obrany európskych národov, ale nielen preto, že si nemôžeme dovoliť, aby sa okupácia cudzích území stala súčasťou európskeho systému. Musíme si uvedomiť aj jednu vec. Keby sa Moskve opätovne podarilo podrobiť si Kiev, tak eh, musí nám byť jasné, že postupným sťahovaním amerických vojsk z Európy a približením sa k tichomorskému prostrediu je jasné, kto bude hegemonom v 21. storočí v Európe. O toto ide Putinovi. Nejde mu o nejaké dediny na východe Ukrajiny, nejde mu o zastaralý priemysel v Donecku. Toho nezaujíma. Jeho zaujíma zmocnenie sa celej Ukrajiny ako e, predpoklad pre získanie nadvlády na celou Európou. To si musíme uvedomiť. Nesmieme zabudnúť na to, že e, Ukrajina to je e, krajina, ktorá má rozlohu podobnú Francúzsku, aj podobný počet obyvateľov. Je to veľmi bohatá e, krajina. E, ale zabudli, pani zabudla povedať jednu vec. Ja som bol viackrát na Ukrajine a s veľkou radosťou som konštatovala, že sa tam prebudila občianská spoločnosť. Zrazu, a to je skutočne vývoj z posledných rokov, občianská spoločnosť sa prebudila a je veľmi aktívna a musíme veľkému gospodárovi Vladimirovi Vladimirovičovi poďakovať za to, že obnovil eh, vzťah Ukrajincov ku svojmu štátu. A nie je tu len o tých, ktorí hovoria po ukrajinsky, ale aj tí, ktorí hovoria po rusky. Zrazu vnímajú Ukrajinu ako svoju vlast. Čiže podporil, prebudil eh, občianskú spoločnosť na Ukrajine. A preto napriek všetkým ťažkostiam ja som bol aj na eh, čiare medzi Ukrajinou a okupovaným územím. Videl som tam rozstrelané domy, e, hovoril som s tými ľuďmi a mám veľkú nádej, že ľuďom na Ukrajine sa to podarí, ale musíme im pomôcť. Európska únia pritom pomáha Ukrajine hanebne málo. Ďakujem. Gracias. Tenemos dos colegas más. Les voy a pedir Ešte máme dvoch ďalších kolegov prihlásených. Prosím o stručnosť, e, maximálne dve minúty na rečníka, aby sme dali potom 10 minút našej hostke. Pán Jurek. Ďakujem pekne. Rečník, nemá mikrofón zapnutý. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dnes sme mali e, možnosť vypočuť si dôležité vyhlásenie pani Mogheriniovej aj veľvyslanca USA o energetickej bezpečnosti, a obchodných právach Ukrajiny. Ide o budovanie projektu Nord Stream 2. Môžem vás e, ubezpečiť, že Európsky parlament e, bude neustále proti. Nechceme, aby sa e, z tejto vojenskej agresie stala aj ekonomická izolácia Ukrajiny a včera sme ešte spomenuli jednu ďalšiu vec a preto ju spomínam teraz. Spomínali sme včera 99. výročie násilia bolševikov v Rusku. Bola to nočná mora, ktorá vtedy začala pred 99 rokmi posledný pamätník Lenina z Ukrajiny prednedávnom zmizol. Bolo to až prednedávnom. Je to dôležité nielen eh, pre mm, pamäte vašej krajiny, je to dôležitý signál aj pre Západ, pre Európu. V súčasnosti v týchto veciach eh, ste na Ukrajine eh, popredí, nepotrebujete od nás žiadnu pomoc, čo sa týka spracovania dejín historického vývoja, ale je potrebné absolvovať proces desovietizácie Ukrajiny, verejného života na Ukrajine. Je potrebné všetky tie chrámy, všetky tie kostoly opäť sprístupniť. Ide o kostoly a chrámy, ktoré v čase sovietskej moci boli um, desakralizované, teda boli znesvetené. Eh, napríklad eh, z jedného významného chrámu sa stala koncertná sieň. Toto eh, by sa malo napraviť a do všetkých týchto chrámov by sa mali opäť stáť Božie stánky. Toto by bol signál dobrého vývoja na Ukrajine. Pani Kalniete, ďakujem pekne. A pán predsedajúci, neskôr sa vám chcem poďakovať za veľmi rozsiahlu prezentáciu popis situácie na Ukrajine a tiež reformného procesu, ako aj výsledkov ale problémov, s ktorými sa potýkate. Eh, kedykoľvek eh, čítam, eh, dokonca aj takých prestížnych týždenníkoch, ako je ekonomist, že reformy na Ukrajine zlyhávajú. Myslím si, že ešte uplynulo len dva roky, odkedy Ukrajina sa začala uberať reformnou cestou. A zároveň je to v čase, keď na území Ukrajiny prebieha vojna. Myslím si, že ruská propaganda a vymývanie mozgov európskych intelektuálov je naozaj veľmi rozšírený a silný. Nemajú absolútne prehľad o realite. Ja som z krajiny, ktorá si prešla reformným procesom a ešte stále tento proces nie je uzavretý. Je pravda, že jedna zo silných stran Ukrajiny v súčasnosti je Eh, občianská spoločnosť, eh, teda tretí sektor, ktorý nie je ochotný prijať návrat tam, kde bola krajina pred eh, protestmi na Majdane. Je mi naozaj veľmi ľúto, že zrušenie vysokej povinnosti je zaseknutým procesom, že trialóg o mechanizmu pozastavenia je tiež zaseknutý. Ide tu o dôveryhodnosť Európskej únie. Musíme splniť náš záväzok. Tento trialóg musí nájsť riešenie, ktoré by odstránilo prekážky k uvoľneniu eh, výzvojej politiky. Na tomto musíme pracovať. Chcela eh, by som sa vás opýtať na dve veci, ak dovolíte, pani podpredsednička vlády. Jednak sa chcem opýtať na Nord Stream 2 ako vyhodnocujete dopad eh, tohto projektu Nord Stream 2 na energetický, energetický sektor e, Ukrajiny. A moja druhá otázka sa týka pomoci, ktorá sa poskytuje prostredníctvom e, NATO aj EÚ celému vášmu sektoru bezpečnosti ako poradná misia reforiem a tiež ako e, snaha posilniť tej reformy. Vnímate túto pomoc ako efektívnu, účinnú, funkčnú a tiež myslíte si, že vám reálne pomáha? že primeraná vašim potrebám. Ďakujem. senora Pani Bočkor. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mňa tiež veľmi teší, že vás tu môžem pozdraviť a privítať. Pani podpredsednička vlády, tu v Európskom parlamente už sme spolupracovali v rámci delegácie EU Ukrajina. Chcem vám zablahoželať k vášmu vymenovaniu do funkcie a chcem vám zablahoželať aj k vášmu prejavu, kde ste nás informovali o pokrokoch Ukrajiny. Čo sa týka zrušenia vizovej povinnosti, tu by som chcela zdôrazniť, že veľká väčšina poslancov Európskeho parlamentu to podporuje. A to nie len symbolicky, Ukrajina musí čo najrýchlejšie získať zrušenie vízovej povinnosti. Ukrajina totiž splnila všetky podmienky. A nesmieme toto rozhodnutie už e, odkladať. Ukrajinská vláda e, to už viackrát zúrazňovala. Teda respektíve aj maďarská vláda toto viackrát zúraznila v kontakte s ukrajinskou vládou. Tešíme sa, že Ukrajina sa rozhodla pre Európu, Menšiny na Ukrajine sú tiež toho istého názoru. Je našim spoločným záujmom, aby sa Ukrajina uberala našou európskou spoločnou cestou. Predsa len, ak dovolíte, chcela by som vám položiť otázku a síce, ide o reformy v sektore vzdelávania, konkrétne reformy, ktoré by obmedzili práva menšín eh, v školstve a vo vzdelávaní. Ako vnímate tieto reformy? Myslíte, že by sa mohli ešte zmeniť? Ako by sme mohli my ovplyvniť to, aby tieto reformy v sektore školstva v druhom čítaní eh, docielili eh, želané výsledky. Pán Sariuš Volský. <laughs> Uh, thank you. Very, very brief. Uh, Ďakujem pekne, len veľmi stručne. Pani podpredsednička vlády, eh, chcel by som sa poďakovať za to, že Ukrajina ostáva jednoznačne zameraná na Európu. Neexistuje totiž žiadna krajina v dejinách Európy, ktorá by v čase vojny bola ochotná uskutočňovať reformy, tak ako to robíte vy. Prosím, príjmite odo mňa tri ospravedlnenia v mene mnohých z nás, tak ako to sedíme. Poprvé, za to, že dohoda o pridružení je rukojemníkom xenofobného referenda v Holandsku. Za toto nám prosím odpustite ďalej po druhé. Odpustite nám e, za neodôvodnené odkladanie programu e, zrušenia vízovej povinnosti, čo je rukojemníkom vízovej dohody medzi EU a Tureckom a toto by tiež nemalo tak byť. Za toto sa ospravedlňujeme. A po tretie, ospravedlňujem sa za to, že sme nevyriešili tak, ako by sme mali problém projektu Nord Stream 2 a tiež za to, že polovica tohto projektu opal, ktorý v skutočnosti izoluje e, energetické Ukrajinu a je to skutočne nástroj na presadzovanie politických a mocenských nástrojov v Európe. Prosím, za toto všetko nám odpustite. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz dávame slovo našej e, pozvanej hostke. Nech sa páči pani podpredsednička vlády. Ďakujem pekne. Začala by som tým posledným vyjadrením pána Sariuša Volského. Jacek, ďakujem za to, že spomínaš tému projektu OPAL. Viacerí sa pýtali na projekt Nord Stream. My to vnímame ako politický projekt, nie ako politicky zrealizovateľný, ako politicky lukratív, pardon, ekonomicky lukratívny projekt, skôr politický projekt. My sa rozhodne e, domnievame, že ide o snahu e, odstaviť Ukrajinu od príjmov, e, ktoré má z dodávok energie a tým pádom odstaviť Ukrajinu od kontaktu s európskymi firmami. Čo sa týka projektu OPAL, to je naozaj neočakávaný úder, pretože si myslíme, že Európske energetické spoločenstvo a celý tento balík sa týka solidarity a snahy zabrániť akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže. A práve toto vidíme, že sa stalo rozhodnutím o, o projekte OPAL. Dúfame, že e, sa podarí nájsť riešenie, ktoré napraví túto situáciu. Teda týmto som pokryla aj tematiku Nord Streamu aj e, projekt Opal. A aj na to, čo povedala pani Kalnete a síce dominantnosť Gazpromu. O to práve ide aj v projekte Nord Stream 2, aj v projekte Opal. Ide o vytváranie ďalších e, možností zneužívania trhu. Nijako to nesúvisí s ekonomickou prínosnosťou, ziskovosťou e, a konkurencie schopnosťou. Čo sa týka desovietizácie, ďakujem za to, že na to upozorňujete, pán Jurek. Je to významná súčasť procesu návratu Ukrajiny k svojim koreňom. Ehm, americký veľvyslanec povedal, že žil v Sovietskom zväze a ja som jednou z tých, ktorá žila v Sovietskom zväze a spomínam si, ako sa zo synagógy stalo bábkové divadlo. Spomínam si na to, ako sa z kostola v čase Sovietskeho zväzu stal sklad. Myslím, že dnes sme vo mnoho lepšej situácii. Snažíme sa o návrat k našim hodnotám, snažíme sa o návrat posvetnosti k našim posvetným eh, miestam eh, a Božím stánkom. Eh, my si to veľmi ceníme, pretože sme národom, v ktorom je mnoho etnických príslušností. A práva menšín na Ukrajine sú veľmi vysoko chránené. Myslím, že Jeden z dôkazov tohto je, že konkrétne maďarská menšina v podkatprskej oblasti mala možnosť vytvoriť si svoju vlastnú regionálnu radu a tým získava možnosť aj v politickej oblasti získať zastúpenie pre túto menšinu. Pán Austravičius sa pýtal na ruskú propagandu. Ruská propaganda spočívala v tom, že Rusi prišli, aby chránili ruské hovoriace obyvateľstvo. Ja pochádzam z Kieva, tam som vyrástla, tam som sa narodila. Keď som chodila do školy, mali sme asi 80 spolužiakov, ktorí hovorili eh, rusky, nie preto, že by e, ich e, rodina, celé príbuzenstvo hovorili po rusky tradične. Robili to preto, e, že to lepšie vyzeralo, že to bolo módne, že to bolo v trende. Chceli pôsobiť ako občania, ktorí sa lepšie prispôsobujú. A o 25 rokov neskôr moje deti chodia do školy v centre Kieva a sú jedny z mála detí, ktoré hovoria po ukrajinsky v ich triede, na ukrajinskej škole pritom. Jedny z mála detí, ktoré hovoria po ukrajinsky cez prestávky. Ja teda nevnímam absolútne žiadnu hrozbu e, rusky hovoriaceho obyvateľstva v Kieve ani v žiadnom inom meste na Ukrajine. Je to jeden z mýtov, ktoré ruské propaganda, ruská propaganda šíri. A v skutočnosti to vôbec nie je pravda. Som si istá, že každý, kto už raz navštívil Ukrajinu, e, sa mal možnosť presvedčiť o tom, že naše médiá, televízia, aj tlačové médiá, elektronické médiá e, fungujú v rôznych jazykoch e, a nikto jazykové práva menšín neobmedzuje. Je k dispozícii všetko vo všetkých eh, jazykoch, ktoré na Ukrajine existujú. Teda nie je žiadny skutočný dôvod eh, umelo chrániť eh, jazyk ruskej menšiny na Ukrajine. Je to jeden z mýtov ruskej propagandy. V súčasnosti je veľmi jednoduché šíriť takéto mýty. Spomínalo sa tu tiež, že z ekonomického hľadiska ľudia ešte stále sú v ťažkostiach. Žiaľ, makrofinančná makroekonomická stabilizácia sa neprejaví e, automaticky e, v zvyšovaní životnej úrovne každého jedného občana Ukrajiny. Toto je výzva pre všetkých nás, ale zároveň je veľmi jednoduché v situácii, keď e, krajina je morálne vyčerpaná, aj finančne vyčerpaná, šíriť a podporovať takéto populistické témy a prísľuby svetlého zajtražka. A aj preto vidíme, že naši susedia situáciu zneužívajú, e, zneužívajú situáciu na to, aby upozorňovali, že Ukrajina údajne nie je stabilná, že nie je jednotná. Hovoríte o podpore posilňovaní nášho tretieho sektora českej spoločnosti, ale tiež hovoríte o vytvorení eh, politického národa, pretože sa snažíme byť jednotní ako celý ukrajinský národ. Ďakujem za to, že zvorazňujete význam občianskej spoločnosti na Ukrajine. Ja som hrdá na to, že zastupujem túto občianskú spoločnosť v ukrajinskej vláde, pretože celý život som sa angažovala v rôznych analytických organizáciách, mimovládkach a okrem iného tí, ktorí sa rozhodli pracovať e, pre štát po prevrate. Teraz e, udržiavajú úzke vzťahy medzi parlamentom, vládou, e, štátnymi štruktúrami a mimovládkami, tretím sektorom a starajú sa o tieto dobré vzťahy a snažia sa presadzovať zmenu. With regard to the wealth, uh... Čo sa týka bohatstva, ktoré bolo deklarované elektronicky. Klamala by som, keby som povedala, že e, spoločnosť e, to vysoko oceňuje, e, takéto odhalenia. Nemyslím si, že niekto očakával, že sa ukáže to, čo sa odhalilo v elektronických deklaráciách, ale neznamená to, že sa celý proces týmto zastavil. Je to e, významný krok, e, ktorý by sme pred dvoma rokmi e, neboli ani očakávali, že, že všetko bude k dispozícii na internete, viditeľné všetkým občanom, všetky podrobnosti, že budú títo verejní predstaviteľia Ukrajiny deklarovať a tiež budú e, e, volení na zodpovednosť, ak sa ukáže, že sa dostali k tomuto majetku nelegálne a tiež, alebo ako nedokážu preukázať, ako sa k tomuto majetku dopracovali. A práve tu je e, na mieste práca agentúra boja proti korupcii. Niektorí ste spomenuli, že 300 ľudí bude analýzovať všetky tieto údaje. Nebojte sa, celá krajina im bude pomáhať, celá krajina to pozorne sleduje. Minulý týždeň, mm, keď uplynul posledný týždeň na elektronické daňové priznania, dennodenne 3,5 milióna eh, ľudí navštívi eh, stránku boja proti eh, korupcii nie je to snaha 3,5 eh, milióna ľudí, ktorí chcú podať elektronické daňové priznanie. Sú to ľudia, ktorí majú záujem tieto informácie, teda média, občianská spoločnosť, novinári, poslanci priamo budú mať právo a tiež povinnosť zasiahnuť eh, v prípade, ktoré, v prípadoch, ktoré odhalia médiá alebo agentúra samotná. Takto to teda bude fungovať. Nebude to len samotná agentúra, ktorá to bude analyzovať. Ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste prejavili podporu plniť záväzky Európskej únie v otázke zruženia vizovej povinnosti. Ja vkladám veľké nádeje do poslancov Európskeho parlamentu. Vy ste totiž boli e, skutočnými priateľmi, partnermi, podporovateľmi a dialog s vami pre mňa ako poslankyňu, aj keď som e, už e, z tejto funkcie odstúpila, som v novej funkcii, vždy som to považovala za veľmi užitočný kontakt, pretože to bol dialog otvorený, naplnený dôverou, úprimnosťou. Dúfam, že táto dôvera medzi nami ostala a že vďaka tomu sa nám podarí celý proces posunúť ďalej. Pán Demesmáker prípady ako ten, ktoré ste popísali vy, čo sa týka poštových zásielok, e, konkrétne zásilky, ktoré ste zaslali svojmu priateľovi. Myslím, že žiaľ, spoločnosť e, ešte nie je ozdravená a všetci sa s tým musíme potýkať. Ja by som chcela vyzvať vašho priateľa nielen, aby vám napísal o tom, ale aby um, podal stiažnosť, aby o to vyformoval príslušné orgány a aby našli odvahu, zažalovali toho, ktorý si tento úplatok vypýtal. Potom sa dopracujeme k skutočnému výsledku, pretože často sa ľudia stiažujú, ale nie sú ochotní zasiahnuť, vložiť do toho svoj čas, úsilie, aby veci zmenili. A práve toto od nás doba žiada. Musíme sa angažovať všetci, každý jeden z nás, každý jeden občan sa musí snažiť, eh, kdekoľvek pracuje, či pracuje vo vlade, parlamente alebo kdekoľvek inde. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani ministerka, za vaše informácie. Ďakujeme pekne aj za kolo otázok, rozprávu. To bol posledný bod, pokiaľ ide o Ukrajinu. Aj časť toho interparlamentného výboru, ale keď kolegovia chcú zostať, nech sa páči, môžu, pretože ďalší host je komisár Munženik z, z Rady Európy pre Turecko. Bueno, vamos a, a comenzar el, el punto tan importante sobre los derechos humanos en, en Turquía, porque en los últimos días hemos... Začneme s ďalším bodom, ľudské práva v Turecku, veľmi dôležitý bod. Už pár dní sledujeme s veľkými obavami zatýkanie členov opozičnej strany. Aj dva predsedovia tejto strany boli zatvorení. Ide o najväčšiu e, parlamentnú stranu v, Európsk- e, v tureckom parlamente a zatknutie dvoch predsedov tejto strany sú vlastne jasným porušením demokratických princípov, pretože tu ide o pošľapávanie hodnot aj Európskej únie kolega z Rady Európy je tu dnes medzi nami, aby nás informoval o tejto situácii. Bohužiaľ nemáme veľa času vyčlenia na túto tému, ale predsa len by sme chceli počuť vaše hodnotenie najnovších udalostí v Turecku a takisto ste nás nedávno informovali aj o situácii ľudských práv, pokiaľ ide o opatrenia tureckej vlády, pokiaľ ide o zatýkanie členov HDP. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som skutočne veľmi rád, že máte takýto záujem, pokiaľ ide o našu prácu týkajúcu sa turecká situácia ľudských práv v Turecku. Je niečo, čo nás veľmi znepokojuje, nielen mňa, ale aj ostatných na Rade Európy. Keď sa pozriem na ten kontext Rady Euró- v Rade Európy, tak vidíme, že Turecko momentálne je tým, tou krajinou, ktorá si vyžaduje špecifickú pozornosť. Ale keď sa pozrieme na dlhšie obdobie, ja som navštívil Turecko za posledných 4,5 roky 5 krát, tak sme videli zhoršovanie situácie. V apríli som na 9 dní navštívil Turecko tohto roku a pripravil som aj správu, keď sa vlastne, keď nastal ten pokus o štátny prevrat, takisto som tam išiel aj v decembri minulého roku, ako to spomenul aj predseda, zverejnil som memorandum o naliehavých otázkach o začiatku októbra. Ten pokus o štátny prevrat bol traumou a bola tu jasná, jasný priestor na riešenie tejto situácie, takže ja nespochybňujem odchýlenie za Turecka od Európskeho dohovoru alebo vyhlásenie mimoriadného stavu, ale zistil som, že v Turecku bol veľký zmetok, chaos, pokiaľ ide o toto odchýlenie alebo výnimku. Výnimka neznamená, že vlastne boli zrušené všetky práva, proporcio, princíp proporcionality stále je platný a niektoré články dohovoru nemôžu byť jednoducho pozmenené. Logika tohoto stavu núdzového je vlastne to, že sa dali do rúk výkonnej moci do administratívy bezbrehe bezbrehé možnosti a môže sa to kedykoľvek zvrhnúť. Vlastne tieto opatrenia vplývajú nielen na verejný sektor, ale aj na súkromný sektor, čo podľa mňa je veľký problém. Opatrenia sa týkajú od základných princípov a sú tu veľké obavy, pokiaľ ide o otázku štátneho, právneho štátu ako takého, pretože napríklad otázka prezumcie neviny, alebo, alebo napríklad e, zodpovednosť trestoprávna, sú tu trest, alebo princíp beztrestnosti, bez e, súdneho procesu. A ďalšie to sú všetko otázky, ktoré zohrávajú v tejto otázke kľúčovú úlohu a sú ovplyvnené týmito najnovšími opatreniami hoci aj keď tie právomoci, ktoré teraz vláda má v rukách, by boli oprávnené v náväznosti na ten pokus o prevrat, tak takéto, takáto argumentácia už nemá opodstatnenie. Čím ďalej sa vzdialujeme od tohto časového bodu. Takže teraz máme viac ako 100 tisíc štátnych zamestnancov, ktoré boli prepustení, tisícky mimovládnych organizácií, ako aj súkromných firiem a médií zatvorené a tento proces pokračuje ešte stále do dnešného dňa. Takže v tom memorande, čo som chcel spomenúť, je to, že je tu dôležitá potreba, aby sme sa vrátili k tej logike, ktorej tu máme a aby sme sa pozreli na to, ako sa vo verejnom a súkromnom sektoru momentálne robia tieto čistky zo strany vlády. A tá obava, ktorá je tu, boli to obvinenia z e, mučenia, ktoré nastali vlastne po tom tzv. prevrate. A tieto obvinenia a to, čo sa udialo, to všetko bolo vlastne e, podporené tým, že sa tie základné záruky zrušili a myslím, že ďalší krok bude dôležitý, keď Komisia Rady Európy pre kontrolu prevencie boja proti mučeniu bude prezentovať svoju správu tureckým úradom. My sme apelovali na to, aby sa táto správa prezentovala čo možno najskôr na to, aby sme objasnili situáciu, vyriešili a aby sme nejaké pochybnosti rozptýlili, pokiaľ ide o tieto obvinenia. Tie kritéria, pokiaľ ide o trestoprávnu zodpovednosť, v všetkých týchto prípadoch tie sú nejasné. Mimovládne organizácie, spolky, banky, firmy, ktoré súvisia s hnutím Gulen, fungovali slobodne a legálne do 15. júla a nikomu nemôžete jednoducho vyčítať retroaktívne, pretože pred 15. júlom takéto asociovanie sa s týmto hnutím nebolo kriminálne. A pokiaľ ide o princíp proporcionality, nemôžete aplikovať tú istú logiku v prípade štátnych zamestnancov, v prípade médií, mimovládnych organizácií. Musíte eh, pristúpiť odlišne k súkromnému a verejnému sektoru. A v rámci verejného sektoru nemôžete pristupovať k sudcom tak, ako pristupujete k nejakým nižším štátnym úradníkom na ministerstvách. Pretože títo ľudia neprezentujú tú istú hrozbu ako napríklad vojenskí úradníci, policajní úradníci, ale každý je postihnutý vlastne zo strany týchto opatrení mimoriadného stavu sú tu drastické sankcie, ktoré sa uvalujú. Tá istá logika je za všetkým. Tie kritéria sú relatívne vágné. Je tu málo požiadaviek na prekladanie nejakých konkrétnych dôkazov v rámci týchto individuálnych e, e, opatrení. Ja tieto opatrenia, ktoré tu máme, pokiaľ ide o verejný a súkromný sektor, považujem za veľmi problematické, pretože tu ide o napríklad prekážku v, v rámci slobody zhromažďovať sa, čo je jedno z kľúčových kritérií pre mierové, mierový stav. Likvidácia firiem bez nejakých súdnych rozsudkov, to je absolútne neakceptovateľné, neprimerané. ako náhle tu je nejaké podozrenie, tak sa zruší firma, zmrazí sa, zmrazia sa aktíva, až pokým nebude nejaký súdny proces. Sú tu ďalšie opatrenia, ktoré sa týkajú členov konkrétnych rodín. Máme tu také prípady, kde vlastne príbuzní obvinených e, boli modňaté cestovné pasy a ďalšie práva týchto príslušníkom boli zrušené. To je jednoducho neakceptovateľná situácia. A pokiaľ ide o opravné prostriedky alebo odvolanie sa, kde sa ľudia môžu odvolať, to je takisto veľký problém v Turecku. Ľudia, ktorí sú prepustení, pretože sú vlastne na doložke zákona alebo vyhlášky nemôžu jednoducho sa obrátiť na ústavný súd, nemajú vlastne žiadny opravný prostriedok právny a ústavný súd samotný o, sám nevie, či môže vypočuť takéto prípady. E, zaznamenal sa tu veľký prítok takýchto sťažností, odvolaní, kde ľudia chceli napadnúť viaceré kroky vlády a viacero z týchto prípadov takisto sa dostávajú aj na úroveň Štrasburského súdu. Takisto sme tam zaznamenali veľký, veľkú vlnu takýchto, takýchto sťažností. Takže to, že ľudia by mali mať možnosť odvolať sa vo vlastnej krajine proti takýmto opatreniam, predtým, než pôjdu do zahraničia sa stiažovať, to je veľmi dôležitý krok a má vlastne veľký dopad aj na fungovanie domáceho systému. Či môže alebo nemôže justičný systém sa vysporiadať s touto výzvou v Turecku, to je predmetom um, viacerých pochybností, pretože viac než 4500 sudcov a prokurátorov, ktorí boli prepustení alebo sú vo vyšetrovacej väzbe, takže sú to veľké pochybnosti, do akej miery vlastne je nestranná a nezávislá justícia v Turecku. Keď som sa spýtal turecké úrady, ako, chcú nasporať, ako sa chcú vysporiadať z tejto situácie, tak odvetili, že e, rekrutujú nových sudcov a vlastne zamestnajú starých sudcov, ktorí už boli penzionovaní. Takže mám <laughs> veľké pochybnosti, že toto bude fungovať. Od zverenia tohto memoranda tá situácia sa ešte zhoršila. Máme tu nové vyhlášky, dekrety. Je tam ďalší zoznam ľudí, ktorí, musí byť prepust- ktoré musia byť prepustení a ďalšie obmedzovania, pokiaľ je napríklad právo na obhajobu, vrátanie prípadov ľudí, ktorí môžu byť napríklad e, zadržávaní vo väzbe 6 mesiacov bez obhajcu. Máme tu prípady e, primátorov veľkého mesta, ktorými som sa aj stretol, ktorí sú vo väzení. Toto súviselo s problematickým opatrením, kde vlastne bolo zamedzený internetový prístup v 8, v 8 provinciách Turecka, to znamená internet spadol, zamrzal vo, veľkej, vo veľkom regióne Turecka, keď vlastne sa tento proces udial. Takisto tu bol útok na noviny, šmhuriet, to nebolo až tak dávno, a tá absurdnosť niektorých tých obvinení bola úplne zrejma, pretože Šmhuriet editori a novinári boli obvinení z toho, že boli z PKK a zároveň aj gulenisti. Toto je jednoducho nie, to sú obvinenia, ktoré sú nekompatibilné, pretože nemôžete byť na obidvoch stranách, ale predsa len oni musia čeliť takýmto obvineniam, pretože toto je jasný signál toho, že ten pôvodný cieľ toho vyhlásenia núdzového stavu je podvratný a zneužíva sa. Takisto tu bolo zatvorenie 14 médií, médií kurdských a zatvorenie poslancov strany HDP po tom, čo im bola zrušená imunita vo veľmi problematickom spôsobe. A tu treba počkať predovšetkým na stanovisko Benátskej komisie. To je ústavná poradná skupina, ktorá pokázala na to, že tu išlo o porušenie ústavných práv a že sa nemôžu individuálnym spôsobom tak... Neboli individuálne preskúmané jednoducho prípady týchto ľudí, ale postupovalo sa paušálne. Dialóg Rady Európy s tureckými úradmi pokračuje, ale tento dialóg musí vyprodukovať ešte konkrétne výsledky právom v teréne. Ja si myslím, že je najvyšší čas na to, aby Turecko tieto výsledky predstavilo. To je všetko z mojej strany. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne za vaše informácie. Teraz zostane slovo predkladateľka pani Katy Píri. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Muznix. Ďakujem pekne za to, že ste prišli k nám. Už na záver vášho prievodu ste povedali, že posledných 10 dní prinieslo ďalšie zatýkanie napríklad tých primátárov, takisto zatváranie tých novinárov z novín, ktoré ste spomenuli, to znamená 142 novinárov už bolo zatvorených a to, čo sme za posledný víkend zaznamenali, 10 členov tureckého parlamentu, ktorí vlastne reprezentujú 5 miliónov voličov. Od druhej ráno im prišla policia do bytu a obvinila ich z toho, že sú kriminálne živly. Za posledné tri roky vlastne vidíme zhorcujúcu sa situáciu v Turecku, vidíme tu taký odklon od európskych hodnot. Táto situácia sa vlastne zhoršila ešte viac od toho štátneho prevratu. 35 ľudí sa dostalo do väzení, 100 tisíc ľudí bolo prepustených. Nie je tu pluralita médií a vidíme, že kurdská menšina nemá demokratických predstaviteľov ktorí by neboli dotknutí týmito opatreniami. Áno, PKK je na európskom zozname teroristických organizácií, ale ak upriete Kurdom takýchto demokraticky zvolených predstaviteľov, tak potom iba radikálne predstaviteľa ostanú a to je veľmi zlá situácia. Mám pocit, že Turecko jednoducho zatvára dvere voči Európe. Turecko je tým elementom, ktorý zatvára tie dvere Európe. A počujeme, že to bude ďalší návrh zo strany tureckej vlády, kde sa predloží e, návrh na obnovenie trestu smrti v tureckom parlamente, tak týmto vlastne si zatvorí Turecko dvere aj voči Rady Európy. A toto nemôže zostať bez nejakej politickej reakcie. Bude tu tá diskusia budúci, e, teda zajtra v parlamente, kde sa bude prezentovať zo strany komisie výročná správa prvom rade sa chcem poďakovať za vaše správy, pretože tieto správy sú pre nás veľmi hodnotné, aby sme získali nezávislé, detailné a právne zdôvodnenie toho, čo sa deje v tejto krajine, aké postupy sa spustia na úrovni Rady Európy, ak, a dúfam, že sa to neudeje, ale ak Turecko budúci týždeň predloží takýto návrh na znovu obnovenie trestu smrti, čo to bude vlastne znamenať, pre, pokiaľ ide o členstvo Turecka v Rade Európy. Ak turecké členstvo alebo členstvo Turecka bude zastavené, čo to bude znamenať pre všetky tie prípady, kde vy hovoríte, že tureckí občania, hoci tam je teda mimoriadný stav, majú momentálne právo dovolať sa na Európskom súdnom dvore, čo sa udeje v prípade toho najhoršieho scenára, keď vlastne by Turecko mohlo prísť od členstvo v Rade Európy. Takisto ste spomenuli e, správu komisie boja proti mučeniu. Uvidíme, ako tá správa bude vyzerať. A ešte posledná otázka. Viete, že v posledných mesiacoch sme tu skutočne hovorili o zákone boja proti terorizmu. Očakávali sme od Rady Európy, aby dostala Turecko nejaké konkrétne usmerenia v tejto oblasti. Myslíte si, že ak by sa urobili nejaké zmeny v oblasti legislatívy, hoci teda by aj naďalej pretrvával ten mimoriadný stav a vidíme, ako sa teda zneužíva že by to vyriešilo tie výhrady, ktoré máme v tom širšom kontexte, pokiaľ ide o túto konkrétnu legislatívu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujeme. Pani Zomer? Áno, aj ja sa poďakujem mene mojej politickej skupiny za to, že ste si našli čas prísť medzi nás. Ďakujem za vaše jasné slova. Áno, aj my to vnímame tak, že vlastne sa ľudské práva porušujú tieto krajiny a problém je, že tento vynimočný stav v podstate sa stále má iba ďalej predlžovať. Takto, pokým sa teda nepodarí tureckému prezidentu dosiahnuť to, čo chce, doposiaľ sa vlastne, do, do, dovtedy sa však zrušia demokracia v tejto krajine. Právny štát v tejto krajine momentálne neexistuje pretože e, prokurátori, sudci, obhajcovia, toľko z nich bolo zatvorených, už vlastne človek ani nenájde o obhajcu, také máme informácie, ľudia hovoria, ak sa nájde aj od obhajca, tak jednoducho tento sa neodváži ísť zastupovať niekoho pred súdom. Takže už tu nie je nejaká možnosť zabezpečiť štáto právne riešenie situácie, je tu zamedzený prístup k právnej pomoci a to sa týka všetkých oblastí, chcem spomenúť nasledovnú skupinu. Ide tu o proces, ktorý vlastne začal sa už pred tým pučom. Ide tu o proces vlastňovania obchodníkov. Veľké holdingové spoločnosti boli vyvlastnené vlastne už pred eh, tým prevratom a v tomto sa pokračuje aj ďalej. Majiteľia boli obvinení, sú podozriví. Ak sa im podarí vlastne dostať sa vôbec do zahraničia, tak eh, budú vlastne bude na nich uvalený zatýkač a ich príslušníkom rodiny bude odňatý pas, ale pôjde to dokonca tak ďaleko, že ich príbuzní sa dokonca dostanú do vezenia na to, aby tí, ktorí sa dostali do zahraničia, sa dostali pod určitý tlak a potom vlastne ich majetok bude zoštátnený a je tu obava, že sa potom tento ich majetok predá už potom tým, ktorí sú blízky vláde. To, sú, to je situácia, ktorá je neúnosná. A pokiaľ ide o ten tu prez, princíp prezumcie neviny, ktorý ste spomenuli, už aj v Európe sa hovorí zo strany viacerých, že vlastne Gulen, áno, viacerí hovoria, že Gulen tento puč zorganizoval. Ja nemám žiadne konkrétne sympatie pre hnutie Gulen alebo pre predstaviteľov Eh, tej strany, kde boli mm, poslanci zatvorení, ale zatiaľ nebolo žiadnym spôsobom preukázané, že by <laughs> Gulenovo hnutie bolo nejako účastné na príprave tohto štátneho prevratu. Všetko sa tu meria jedným metrom, považujem to za veľmi nebezpečné. Ja si myslím, že my v Európskej únie by sme jednoducho si mali vždy pripomenúť to, že prezumcia neviny musí platiť, pokým sa uplatní nejaký iný princíp. Viaceré ďalšie body ste takisto spomenuli. My všetci sledujeme vývin situácie. Niečo, čo ma veľmi znepokojuje, aj pani kolegyňa Pirina to práve poukázala, podozrenie, že sa znovu využíva mučenie a že sa ten, táto situácia dokonca zhoršuje. Počujeme tu o zlom zaobchádzaní vo väzeniach, zneužívaní a väzenia si musia vyzerať strašne, pretože vlastne e, po tejto vlne zatýkania sa dostalo do väzenia 10 tisíce ľudí Počúvame tu o prípadoch mučenia, videli sme v televízii aj prípady ľudí, ktorí vlastne prešli nielen zneužívaním, ale istotne ich aj mučili. A teraz pred pár dňami sme tu mali správu, že dokonca aj medicínsky e, pracovníci, lekári a forenzní pracovníci boli vyhodení e, zo svojich miest pracovných. To ma jednoducho znepokojuje a myslím si, že, že treba sa spýtať Rady Európy, či môže v tejto oblasti niečo urobiť, preto, že vlastne takýmto spôsobom sa zahmlievajú aj prípady ľudí, ktorí zomreli po mučení. Inak sa pripájam k otázke Katy Piri, mojej kolegyne, čo vlastne urobí Rada Európa v prípade, že sa znovu zavedie trest smrti a čo robí vlastne Rada Európy vo všeobecnosti. Rada Európy by možno mohla urobiť nejaké odporúčanie v tom kontexte, ako by sa k Európskej únii malo pristupovať. Ďakujem pekne. Pán Mauridis? I have uh, basically two questions. V zásade mám dve otázky. V Turecku neexistuje nezávislá súdna moc, neexistuje tam právny štát, nerešpektujú sa ľudské práva a ešte oveľa viac. Tisíce ľudí bolo prepustených, uväznených, stíhaných, mučených, prenasledovaných. Mám veľmi jednoduchú otázku. To všetko údajne je potrebné ako podmienka pre demokraciu. A ešte viac. A pokiaľ e, tieto podmienky neexistujú. Možno povedať, že Turecko už nie je demokraciou, teda pokiaľ nie sú e, dodržané tieto zásady, my môžeme hovoriť teoreticky o ľudských právach, ale v zásade ide o túto veľmi jednoduchú otázku. A máme ďalšiu otázku. Uh, Súhlasíte so mnou v tom, že e, tie, ten prístup e, toho mierneho zaobchádzania alebo prístupu zo strany Európy uplatňovaný za posledných 4 až 5 rokov zlyhal. Nemali by sme trvať na tom, aby Turecko plnilo všetky svoje povinnosti voči Európe a voči členským štátom? Ďakujem. Dobre, Ďakujem, pán predseda. Uh, Myslím si, že je úplne zrejme, že ďakujeme zástupcovi Rady Európy za to, že veľmi dobre opísal situáciu, aká existuje. Nemusíme opakovať to, čo sa tu už povedalo, čo ste povedali vy, čo povedali moji kolegovia, pokiaľ ide o zatýkanie, mučenie, prepušťanie a Samozrejme e, aj zatýkanie a väznenie e, lídrov najväčšej politickej strany e, zástupcovia tureckých advokátov mi povedali, že už teraz existuje zoznam dvoch tisícov sudcov, ktorí budú prepustení v nadchádzajúcich dvoch dňoch. A to sa stalo vtedy, keď, e, to mi hovorili vtedy, keď došlo k prevratu a skutočne boli títo ľudia aj prepustení. Um, komisár, <clears throat> pán Han, uh, uh, hovoril o tom, že je čudné, že tento zoznam existoval. Ja nechcem tvrdiť, že e, tam išlo sprísahanie. Erdogan e, takisto by mal považovať tento pokus o prevrat za e, dar od Allaha ale tá situácia v Turecku je skutočne veľmi zlá a vyvoláva veľké obavy a znepokojenie. Ale to nestačí, my musíme prijať aj nejaké rozhodnutia. Čiže čo EÚ chce urobiť, pokiaľ ide o otázku znovu zavedenia trestu smrti. E, pokiaľ by sa to skutočne presadilo budúci týždeň, tak je potrebné prijať tvrdé opatrenia. Ale čo e, robiť vo vzťahu k ľuďom, ktorí zomierajú bez toho, že by vôbec boli postavení pred súd? E, títo ľudia nemajú šancu na súdne konanie a my nemôžeme čakať na to, aby naozaj e, zomreli, aby sme to riešili následne. Ďakujem pani. Teraz e, dve minúty, prosím. E, táto správa je, bola veľmi zaujímavá a relevantná pre našu prácu. Mám dve otázky. Prvá sa týka mučenia. Keď ste hovorili o tom, že turecké orgány používajú mučenie, ako to zdôvodňujú? Ako zdôvodňujú, že mučenie sa v širokej miere používa e, medzi zatknutými ľuďmi? Myslím si, že tejto otázke sa uh, ako si E, vyhýbame, pretože e, sa hovorí, že tureckú vládu treba chváliť za to, že zamedzila používanie e, mučenia vo vezeniach už 10 rokov. A druhá otázka sa týka toho, či skutočne existujú ľudské práva a ich záruky. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa takisto chcel poďakovať komisárovi Mužníkovi za to, čo nám povedal e, a za jeho veľmi e, jednoznačný opis toho, čo sa deje v Turecku. E, spoločná delegácia pre EÚ a Turecko by mala zasadať dvakrát do roka a napriek takmer jednomyselným názorom v rámci našej delegácie máme značné problémy, pretože napriek tomu, že sme urobili mnohé kompromisy, ťažko sa dohovárame na tom, že kedy sa stretnúť na budúce. Európsky parlament nám dal osobitný súhlas s tým, aby sme navštívili nielen Ankaru, ale aby sme zorganizovali aj spoločné parlamentné stretnutie v Ankare na napriek tomu, že by sa to malo konať v Bruseli. E, pokiaľ ide o ľudské práva, právny štát, e, e, prenasledovanie, trest smrti. Myslím si, že to sú len ďalšie dimenzie. Skutočnosť je taká, že medzinárodné právo je spochybnené, najmä pokiaľ berieme eh, do úvahy Erdoganovú retoriku, ako aj Lozanskú zmluvu, pokiaľ ide o výmenu popula- popula- obyvateľstva medzi eh, Greckom, Tureckom, Bulharskom E, takisto hovorí sa tu o e, nejakých zmenách, pokiaľ ide o hranice e, a určenie hranic z roku 1920, takisto stanovenie tureckých hraníc pri Kirkuku po zaniku Osmanskej ríše. Myslím si, že pokiaľ ide o to, čo ste tu vy opísali a o čom hovoria kolegovia, musí nutne vyvolať veľké znepokojenie a zrejme aj Rada Európy si robí starosti s týmito vyhláseniami týkajúcimi sa hraníc. E, ďakujem, ďakujem, pán komisár. Ja e, sa pokúsim neopakovať to, čo povedali kolegovia, ale dôležitá otázka pre mňa je, aké stanovisko ste zaujali k možným dôsledkom zavedenia trestu smrti v Turecku. Je to samozrejme veľmi relevantná otázka pre e, Radu Európy a nie je to ľahká otázka. Druhá vec e, e, čo vlastne môžeme urobiť preto aby to nejakým spôsobom malo vplyv na to, čo robí Erdogan. My v zásade nemáme e, nejaký vplyv na to, ak e, sa tam príjme nejaké rozhodnutie. Čo by sme teda mohli urobiť e, také, aby to malo vplyv na Erdoána bez toho, že by to nejako zasiahlo demokratické práva tureckého ľudu. Ďakujem, pán predseda. E, chcela by som sa vám takisto poďakovať za tú bilanciu, ktorú ste tu uviedli o situácii v Turecku. Hovorili ste o tom, že k tomu zhoršovaniu situácie za, začalo dochádzať ešte pred samotným pokusom o štátny prevrat, že ten prevrat v podstate tento proces iba urychlil. E, pokiaľ ide o znepokojúce veci, myslím si, že patrí sem aj vzostup nacionálnych nacionalizmu, pretože e, my e, e, nepodporujeme to, čo sa deje v Turecku, ale my nepodporujeme to, čo sa stalo po štátnom prevrate, po, pokuse o štátny prevrat, ale podporujeme to, čo Turecko robí vo vzťahu k boju proti terorizmu. Rada Európy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 môže vzhľadom na členstvo Turecka v tejto organizácii urobiť niečo, čo by mohlo zmeniť situáciu. E, ako teda pozerať na to, akú reakciu Turecko zaujme na e, postoje Rady Európy? Zdá sa mi, že tá reakcia nie je nejaká e, zatiaľ silná a musíme sa zamyslieť aj na definíciou terorizmu. Tam Hm, e, Turecko má iný názor na protiteroristické e, aktivity a ja inak vzdielam všetko to, čo sa tu povedalo e, predtým. Veľmi stručne. Ja by som sa takisto chcel poďakovať za túto veľmi zaujímavú správu a mám dve krátke otázky. Tento trend k vzostupu náboženského extrémizmu islamistickej povahy vyvoláva dojem, že Turecko by sa mohlo vydať e, cestou prenasledovania kresťanov, ktorí už ani teraz nemajú veľmi veľkú náboženskú slobodu. Máte nejaké konkrétne informácie, ktoré by mohli vyvolávať obavy súvisiace so zárukami náboženskej slobody a slobody kresťanov praktizovať svoje náboženstvo v Turecku? Po druhé, Myslíte si, že v tejto krajine existujú nejaké e, e, rizika pre európskych občanov, ktorí v krajine pracujú, ktorí tam podnikajú, ktorí by sa mohli ocitnúť v Turecku napríklad na nejaký dočasný čas. E, aké opatrenia by sme podľa vás mali prijať na to, aby sme Ehm, zamedzili možným e, obmedzeniam e, slobod e, občanov EÚ, ktorí žijú, ktorí sa nachádzajú v Turecku. Pán Brok, ako posledný rečník. Ďakujem pekne. Ja by som sa rád vyjadril k tejto téme stručne. Myslím si, že je jasné, že aktuálny vývoj v Turecku má za následok, že Turecko sa ďalej vzdialuje možnosti členstva v EÚ. Turecko je dnes e, o mnoho vzdialenejšie členstva v EÚ než pred e, piatimi či dokonca desiatimi rokmi. A to vzhľadom na vývoj v krajine. Ja som v roku 2004 už vtedy kriticky vyhodnotil prístupové rokovanie. Domýval som sa totiž, že to nebol správny postup potom, čo sa tieto rokovania predsa len začali, tak eh, sme teraz eh, v priebehu nich. A pritom vidíme, že v krajine eh, sa nedodržiava nezávislosť súdnictva, že má primát politická moc a vojsko a v súčasnosti už v podstate nič nie je v krajine nezávislé okrem prezidenta. A je to presný opak toho, než eh, čo sme očakávali. Ja mám dojem, že naše požiadavky eh, o reformu v krajine sú v podstate eh, snahou nahradiť jeden politický systém iným, ktorý nie je ani zďaleka kompatibilný s hodnotami Európskej únie. Trest smrti by bol samozrejme úplným záverom akýchkoľvek kontaktov. E, v tom prípade by sa rokovania úplne zastavili. My budeme teda pozorne e, sledovať vývoj situácie. E, rokovania by sa mali zatiaľ prerušiť, nie ukončiť. Mali by sme využiť všetky nástroje tlaku. Nemôžeme v časoch, keď je opozícia vo vezení, keď sa obmedzuje e, sloboda prejavu, otvárať predsa ďalšie kapitoly. V rokovaniach e, tu je potrebné opätovane nastoliť také podmienky, ktoré mm, nám dajú náznak, že sa krajina uberá správnym smerom. A chcel by som ešte pripomenúť, že v rokovacom mandáte rady pre komisiu je veta, ktorá hovorí, že cieľom rokovanie je plné členstvo Turecka. Ak pri rokovaniach alebo v ratifikačnom procese budú ťažkosti, je tu e, snaha e, o čo najúžšie zblíženie systémov. Pritom vidíme, že situácia sa vyberá, uberá opačným smerom. Turecko sa čoraz viac vzdialuje stráca sa v akejsi islamistickej nirváne a to predsa tiež nie je našim zámerom, e, aj keď nechceme Turecko za každú cenu dostať do Európskej únie. Otázka Sýrie, otázka utečencov e, si vyžaduje spoluprácu s Tureckom, takisto aj e, v prípade spolupráce z Tuniska a Egypta. Mali by sme si uvedomiť, aké sú vyhliadky, a aké záujmy má Európska únia a v tomto svetle musíme vnímať Turecka aj si partnera v snahe riešiť utečenskú krízu. Isté, že nesmieme zabúdať e, na to, že 3 milióny sírskych utečencov, ktorí sú v Turecku, potrebujú ochranu. E, tí predsa nie sú vinní za správanie Erdogana. Musíme teda trochu rozlišovať e, tieto témy, nemôžeme to všetko hádzať do jedného predsa. Jedna vec e, sú politické rokovania, prístupové rokovania s Tureckom a druhá vec e, je snaha zmierniť čo najviac negatívne dopady sírskej krízy. Ďakujeme pekne. A teraz dávam slovo pánovi vo na odpovede. Well, thank you very much for the questions. Veľmi pekne ďakujem za tie otázky. Niektoré boli trocha politické a presahujú e, môj, moju pôsobnosť, môj mandát, ktorý sa obmedzuje na ľudské práva. A napriek tomu sa obmedzím, e, sa, sa si dovolím na všetko odpovedať. Pokiaľ ide o trest smrti, nemôže byť krajina e, členom Rady Európy a mať trest smrti. V mnohých rokoch sa v tomto smere veľa urobilo, ale trest smrti naozaj nie je možné e, mať. E, pokiaľ ide o diskusie v politických orgánoch Rady Európy, ako aj v parlamentom zhromaždení Rady Európy, nebola e, by to diskusia, ktorá by tam mohla odznieť, ale ja si myslím, a nemôžem to predikovať, ale myslím si, že toto je jedna vec, ktorú nemôžete urobiť a zároveň zostať členským štátom Rady Európy, pretože keby ste tak urobili, vaše členstvo by bolo vážne ohrozené. Ehm, e, bolo by to e, flagrantné e, porušenie E, základných zásad, e, ktoré sme sa všetci zaviazali dodržiavať. Niektoré veci je možné trocha obísť, ale toto nie. A pokiaľ ide o mučenie, e, odzneli mnohé tvrdenia o používaní mučenia, predovšetkým v čase bezprostredne po pokuse o štátny prevrat. Je veľmi ťažké ich overiť, pretože v krajine neexistuje národný mechanizmus prevencie ale je paradoxné, že niektoré materiály samotnej vlády týkajúce sa e, prevratu e, ako si e, spochybnili to, čo vláda tvrdila. Napríklad, pokiaľ ide o spravodajskú agentúru, ktorá uverejnila mnohé obrázky z pokusu o štátny prevrat a na jednom z týchto obrázkov ste svedkami e, nesporného zlého zaobchádzania, pretože vidíte tam vojaka, ktorý bol povalený, ležal na zemi. Toto sa nesmie stať, to sa nesmie robiť ale e, toto bol jeden, e, Turecko to bol jeden úspešný príbeh. Turecko urobilo veľmi veľa na potlačanie používania mučenia počas jeho členstva v Rade Európy. A toto je výzva, e, aby, sa, aby o to neprišlo, pretože Turecko bolo úspešným príbehom a teraz ohrozuje to, čo dosiahlo. Čiže tie tvrdenia by bolo potrebné vrať, brať vážne. Treba e, uverejniť správu výboru na zabranenie mučenia. Je potrebné umožniť prístup k e, obhajcom k lekárskému vyšetreniu e, takisto je potrebné postarať sa o to, aby ľudia e, mali prístup k právnikom a pokiaľ ide o masové používanie a mučenia, to e, myslím si, že veľmi jasne vyplynie z správy výboru na zabranenie mučenia. Čo by sa stalo s členstvom Turecka v Rade Európy, keby eh, sa niečo v tomto smere nezlepšilo. Tie prípady, eh, ktoré sú predmetom eh, sťažnosti podaných na Radu Európy, budú preskúmané a budú preskúmané aj keby sa pozastavilo členstvo Turecka. Jednoducho nie je to podmienené členstvom Turecka. A pokiaľ ide o to, ako vyslať posolstvo e, politickým lídrom v tom zmysle, aby umožnili fungovanie občianskej spoločnosti, E, mimovládne spoločnosti majú pocit, že ich e, priatelia v Európe na nich zabudli, predovšetkým tie, ktoré fungujú v južnej časti krajiny e, a v juhovýchodnej časti Európy, kde existujú rôzne opatrenia, napríklad neumožňuje sa im komunikovať a ako teda umožniť občianskej spoločnosti, aby mohla o týchto veciach hovoriť. Je potrebné ju podporovať podporiť e, tak, ako je len možné. Ja som sa doteraz snažil niečo urobiť. E, v Turecku existujú vynikajúce ľudskoprávne mimovládne organizácie, sú tam odborné e, profesionálne organizácie, advokáti, lekári, aktivisti obhajujúci ľudské práva, ľudské práva. Títo všetci pracujú spolu, ale je to jeden obrovský zdroj a my by sme mali mali umožniť, aby mohli hovoriť o ľudských práva, právach. E, otázky, ktoré sa týkajú hraníc, sú skôr politické. Prenasledovanie kresťanov neviem, nevidel som nejaké správy o nejakom rozsiahlom prenasledovaní kresťanov. E, nehovorím, že to neexistuje, ale nejak sa to ku mne nedostalo. A pokiaľ ide o ochranu európskych občanov, e, na druhý deň potom, ako som odišiel z Dajarbikiru, tak tam došlo k bombovému útoku Um, a skutočne nemožno pochybovať o tom, že v Turecku pôsobia teroristi, buď PKK alebo e, Daesh. To riziko je veľmi reálne, ale to nezôvodňuje porušovanie ľudských práv, Uh, zo strany vlády zdôvodňujúc to bojom proti terorizmu. V decembri bude uverejnená správa o, boju proti teror- o boji proti terorizmu a ľudských právach. Bude sa v nej hovoriť aj o zákonnosti opatrení, o primeranosti a proporcionálnosti opatrení a takisto sa tam bude hovoriť o e, judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. A budú sa, e, po, bude sa pou- poukazovať na paralely s existujúcimi prípadmi um, a sťažnosťami, ako aj prípadmi beztrestnosti. A teraz, keď hovorím o boji proti terorizmu a ochrane ľudských práv v juhovýchodnej časti krajiny, to, e, tá správa by mala e, výsť v decembri, potom by mala výsť aj správa o slobode médií. Ja si nemyslím, že by zmena znenia protiteroristického zákona vyriešila tento problém, pretože to e, nevyrieši to, akým spôsobom súdnictvo aplikuje právne predpisy. My potrebujeme nejaké referenčné body, aby sme mohli posudzovať, či dochádza k pokroku alebo nie, alebo aby sme mohli posúdiť, ako prokuratúra rieši problémy súvisiace s terorizmom. Keby ste mali záujem, môžem povedať niečo o dobrom o prípade z zo začiatku tohto roka. DTP to bol predchodca e, HDB. HDP e, Turecko e, tento prípad pred Európskym súdom pre ľudské práva prehralo. V zásade išlo o to, že vláda uplatňovala veľmi širok koncept proti, boja proti terorizmu na e, to, aby mohla robiť isté opatrenia. E, a, výzvy za mierové riešenie konfliktu a obhajoba kurdskej identity e, to e, mali byť legitímne formy e, slobody prejavu. Ale tým, že sa poruší alebo potlačí toto právo, tak sa presúva monopol na tých, ktorí majú v ruke zbraň. A to je veľmi zlé. Čiže naozaj turecká vláda sa snaží e, práve zdôvodňovaním boja proti terorizmu e, E, zdôvodniť niektoré svoje opatrenia. E, Rada Európy naďalej udržiava intenzívny kontakt s Tureckom. Minister spravodlivosti príde budúci týždeň do Štrasburku, stretnem sa s ním. Takisto dúfam, že správa výboru na zabranenie mučenia bude čoskoro uverejnená. Parlamentné zhromaždenie e, robí v tomto smere veľmi veľa, rovnako ako váš parlament a bude tak robiť aj naďalej. Ale ja som veľmi rád, že to, čo som vám povedal, považujete za užitočné. Je veľmi dôležité, aby sme všetci hovorili jedným hlasom, alebo aby sme v podstate čítali z jedného listu. A dúfam, že takýmto spôsobom sa pomôže Turecku e, tieto opatrenia e, zmierniť či zvrátiť a venovať sa riešeniu e, problematiky ľudských práv. Ďakujem. Týmto sme ukončili rokovanie o tomto bode. Meine Damen und Herren, mein Vorschlag ist, Navrhujem, aby sme správu OSN odložili a teraz sa začneme venovať téme správy o Mongolsku. Kto sa ujme slova, prosím? Pán Šolc, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, Mongolsko je jednou z krajín na svete, ktoré od e, začiatku 90. rokov sa začali uberať e, procesom e, cestou hlbokej transformácie celej spoločnosti a zároveň začali vykonávať reformy štátnej správy celého politického systému. Veľmi čoskoro Európska únia vzhľadom na tento vývoj v Mongolsku um, politicky prejavila podporu a tiež žiadala o zmluvný rámec vzťahu medzi EU a Mongolskom. Už v roku 1993 eh, sa prijala dohoda o spolupráci a teraz eh, máme ďalší formát eh, rámcovej dohody o partnerstve. Proces ratifikácie medzi členskými štátmi sa konečne blíži ku koncu tri členské štáty Európskej únie ale ešte stále k dnešnému dňu neratifikovali. Európsky parlament tiež musí e, prejaviť svoj úhlas a tým uvoľniť cestu užšej spolupráci, najmä v oblasti ekonomickej a oblasti životného prostredia. Je dobrou tradíciou, že teda v výbore AFET sa takéto konania e, sprevádzajú s uznesením, aby sa na ne upriamila pozornosť. Eh, um, a po istej analýze tejto tematiky som dospel k záveru, že toto uznesenie by nám dalo aj možnosť um, zamyslieť sa nad vývojom Mongolsku trošku odlišne ako to teraz a tiež prehodnotiť budúci formát spolupráce eh, medzi EÚ a Mongolskom z pohľadu Európskeho parlamentu. Môj návrh uznesenia je k dispozícii kolegom a podľa veľmi prísnych pravidiel, čo sa týka um, dĺžky takéhoto uznesenia v dobe predloženia, isté, že e, nie je celkom úplný e, tento obsah. Aj vzhľadom na to, že sa už veľmi dlho nezaoberáme témou Mongolska a v rámci tejto prvej prezentácie stanoviska by som eh, chcela poukázať na niektoré rozporuplné eh, formy vývoja situácie v Mongolsku a tiež spomenúť niektoré relevantné skutočnosti súvisiaci s touto krajinou. Mongolsko sa drží našich pravidiel a chcem eh, explicitne upozorniť, že táto krajina v tomto svojom postoji môže byť aj vzorom pre ostatné krajiny v celom regióne z hľadiska aj ďalšieho vývoja spoločnosti. Od začiatku 90. rokov politický systém Mongolska sa vyznačuje eh, eh, pokojnými mm, odovzdávaniami moci medzi politickými subjektami, eh, ktoré z formálneho hľadiska otvárajú možnosti volieb a taktiež nápravy v politickom systéme napriek tomu, že Existuje tento demokratický mechanizmus, však Mongolsko ani zďaleka ne, môžeme označiť za stabilnú krajinu politicky ani ekonomicky. Mongolsko v oblasti eh, pracovného práva, ochrany životného prostredia, ratifikovalo mnohé medzinárodné dokumenty a týmto sa zaviazalo formálne k istým záväzkom, ale žiaľ v konkrétnej sfére chýba plnenie týchto záväzkov. A to jednak um, eh, preto, že administratíva má obmedzené možnosti konať eh, a tiež preto, že Mongolsko sa vyznačuje veľkou fluktuáciou eh, moci, najmä po mnohých výsledkoch eh, volieb v porovnaní s Európou je veľmi slabý tretí sektor, občianská spoločnosť. A eh, tiež mediálny priestor nie je poznačený slobodou. Eh, po štvrté konštatujeme, že po politických voľbách legislatívne návrhy parlamentu sa musia podrobiť politickej analýze a možno aj revízii nie je celkom jasné však, akým spôsobom by sa to malo upraviť. Reforma trestného práva, ale legislatíva o domácom násilí, ako aj o strane trestu smrti. Toto sú témy, ktoré e, sú veľmi blízke súdce Európskej únii, ale najmä Európskom parlamentu. Podľa správy Transparency International o indexe vnímania korupcie je Mongolsko síce zhruba uprostred tohto rebríčka, ale v Mongolsku je korupcia naďalej veľmi rozšírená a spoločnosť to vníma ako veľmi vážny problém. Relevantnosť korupcie v mongolskej spoločnosti je tiež e, e, významná z hľadiska politického procesu Ukrajiny. Mongolsko e, má sice k dispozícii bohaté prírodné zdroje a preto je aj predmetom záujmu svetových veľmocí. Ale na druhej strane od 90. rokov eh, ekonomický, sociálny, ale aj um, vzdelávací sektor sú poznačené veľkým úpadkom. A preto sa eh, čoraz viac prechobov rozdielujú medzi chudobnými a bohatými. Viac ako 30 obyvateľstva v Mongolsku žije pod hranicou chudoby a to spôsobuje konflikty v spoločnosti, nie je celkom jasné, akým smerom sa chce krajina ekonomicky uberať a tiež akým spôsobom je možné zaistiť prospekt prírodných zdrojov pre všetky spoločnosti. Zahraniční investori to vnímajú ako veľký nedostatok istoty. Politické nepokoje e, spôsobujú tiež e, vyhliadky na zvyšenie zamestnanosti, zvyšovanie HDP zo 17,5% e, sa znižili na 0%, čo sa týka rastu. A ešte poznámka na okraj. Experti odhadujú, že 58% ekonomické produkty obyvateľstva má skutočne aj nejaké zamestnanie A taktiež e, devizové rezervy krajiny dosahujú 1,3 miliardy dolárov, pričom e, to prekračuje e, úroveň medzinárodných záväzkov. Um začali sa viesť prvé rokovania o náprave ekonomickej situácie krajiny. Mongolská vláda sa bude musieť rozhodnúť, či sa chce uberať cestou konzolidácie rozpočtu a e, tým sa vystaví riziku spôsobiť sociálne nepokoje a tiež spôsobiť neželané migračné procesy v krajine. A aj to vyvolá veľký tlak na tradičné hospodárstvo a aj na ochranu životného prostredia alternatívou, ktorú čoraz viac vnímam, bolo vláda, aby bolo hľadanie iných možností, teda podpora regionálneho integračného projektu politika Európskej únie voči Mongolsku v nedávnej minulosti sa orientovala na transformáciu spoločnosti v Mongolsku, ako aj e, politiku e, tretieho suseda. Čo sa týka podpory ekonomické spolupráce s bezprostrednými susedmi Mongolsko, tiež musí zvážiť, že táto politika síce umožnila zlepšiť si svoju zahraničnú politickú reputáciu a tiež e, spravovať lepšie vzťahy s Ruskom a Čínou, ale Doposiaľ sa nedostavili ekonomické želané výsledky. Táto mongolská analýza popisuje reálne fakty e, tak, ako sú v skutočnosti. Iba niektoré členské štáty Európskej únie, ako napríklad Nemecko, vo svojej logike orientácie na svetový trh e, chcú využiť aj potenciál Mongolska E, teda zrejme nikoho neprekvapí, že parafovaním dohody o partnerstve v decembri 2010 e, až k uzavretiu procesu ratifikácie ubehlo 10 rokov, pardon, 6 rokov. Mali by sme túto dohodu podľa mňa podporiť, pretože obsahovo pomenúva skutočné záujmy, ale aj problémy tejto krajiny. Ďalej, vývoj vzťahov medzi EÚ a Mongolskom by sa mal týkať riešenia konkrétnych problémov, e, ktoré sú pomenované aj v tomto uznesení. E, myslím, že si to bude vyžadovať e, aj prehodnotiť vzťahy k prebiehajúcim regionálnym procesom integrácie a Takýto pragmatický prístup si bude vyžadovať e, e, niektoré e, nápravy do terajšieho konania, ako aj ustanovenie tejto dohody. Dúfam, že sa konečne odsúhlasí vytvorenie delegácií v Ulan Bátare, a že sa opäť nadvia, že už zabudnutá spolupráca medzi mongolským parlamentom a Európskym parlamentom. Teším sa na diskusiu aj na ďalšiu spoluprácu, aby sme mohli ku... dotiahnuť tento dôležitý proces k úspešnému záveru. Ďakujeme pekne, pán Kelam. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som podporiť kolegu Helmuta Šolca a jeho návrh. Myslím, že jeho návrh je, je veľmi úplný a podrobný a naša politická skupina EPP rozhodne podporuje tento prístup. Mongolsko totiž sa zdá byť veľmi vzdialená e krajina. Um, veľmi riedko osídlená krajina a pritom má strategický obrovský význam e, v celom regióne. Je to akési pre, premostenie e, medzi Čínou, e, Japonskom, Ruskom, Južnou Kóreou, krajinami východnej Ázie a Európou. V tomto kontexte dohoda o prehobenej spolupráci medzi Mongolskom najmä eh, posilnenie záväzkov Mongolska v podpore princípov právneho štátu. Veľmi dôležité, Mongolsko sa zaviazalo, že bude konsolidovať demokraciu, ako už povedal kolega Scholz. Vidíme to v regióne Strednej Ázie ako model eh, demokratického vývoja so všetkými možnými problémami, ktoré eh, sa s tým spájajú Mongolsko zohráva aj úlohu budovania dôvery v celom tomto regióne. Vďaka svojmu eh, vyhláseniu eh, neutrality v otázkach jadrovej politiky, ako aj eh, vďaka Ulan Batarskému dialogu. A čo sa týka ekonomického vývoja tu, Mongolsko je umiestnené medzi rôznymi ekonomickými projektami čínskym, ruským. A myslím, že je správne vysloviť naše obavy spojené s tým, že spolupráca medzi EÚ a Mongolskom by mohla byť poznačená prekážkami, ak by sa Mongolsko rozhodlo uberať sa e, e, cestou k Euroazijskej ekonomickej únii. Toto by malo byť jasné posolstvo v našej správe. Mongolsko teda potrebuje od Európskej únie počuť pozitívny záväzok k zájme spolupráci, prehlbenej spolupráci. Ja osobne navrhujem, aby sme zriadili mimoriadnu spoluprácu v otázkach demokracie a ľudských práv medzi EU a Mongolskom, aby sme nezabudli na slobodu médií, slobodu prejavu, čo je dôležité na konsolidáciu demokracie, ďalej e, boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami, to ešte stále je naďalej problémom. Napriek zákonu, e, ktorý bol schválený už pred 4 rokmi, mali by sme tiež venovať pozornosť e, tomuto problému a ešte by som navrhol aj pomoc Európskej únie investovať do nových technológií v budúcnosti, ako napríklad digitalizácia spoločnosti. Aj toto by mohlo prispieť k prekonaniu e, nedostatkov, ktoré v krajine nadalej preterovajú. Ďakujem pekne. Pán Mamikinš. Ďakujem pekne, môj kolega to nie tak ja prečítam jeho poznámku, ktorú tlmočníci nedostali. Chcem sa ospravedlniť za to, že tu nemôžem byť, ale mal som povinnosti, musel som odcestovať do Talianska. Rád sledujem záverky partnerskej spolupráce ohľadne tejto dohody s Mongolskom v rámci SND. Chcem sa poďakovať pánovi Šolcovi za dobrú správu. Zdieľam jej celkový charakter. Parlament bol požiadaný, aby odsúhlasil túto dohodu. Podpísala to komisia ešte v apríli roku 2013, potom nasledoval post pomaly ratifikačný proces strane členských štátov, ešte stále to nie je završené, musí sa tento proces zrýchliť a čakali sme príliš dlho, aby sme sa pohli e, k tomuto partnerstvu s touto strategickou krajinou. Moldavsko je veľkým experimentom demokracie v komplexnom regióne, krajina, ktorá je historicky ťahaná smerom do Európy vzhľadom na tie hodnoty, ktoré zdieľame, vzhľadom na mierový charakter krajiny a vzhľadom na inklináciu k smerom k multilaterálnej spolupráci, to strategický partner pre Európu v kontexte e, politiky spolupráce s tretimi krajinami. Paradoxne strácame v tejto krajine vplyv, vzhľadom na, pretože tu máme váhania a je to na prospech takých krajín ako Japonsko a Kanada, ktoré zvyšujú svoju prítomnosť tieto krajiny je to paradoxné, o to viac, ak sa zamyslíte nad tým, že Európska únia mala takúto dohodu s takmer všetkými stredoazijskými krajinami. Máme tam aj kompletné európske delegácie a z Ulambatárov finalizujeme takúto dohodu a európska misia v tejto krajine závisí od toho, ako s tomu pristúpi Peking. Musíme posilniť našu spoluprácu s Mongolskom ešte viac ako doteraz Teraz čelí táto krajina viacerým výzum ako aj hospodárským, potom, čo o prírodné zdroje vlastne zaznamenali rozvoj. Vidíme tu určité signály rozvoja obnovy v rámci novoustanovenej vlády. Táto krajina má aj iné dohody z minulosti, ktoré sú dôležité, ale je tu veľká dôležitosť na to, aby sa hospodárstvo tejto krajiny diverzifikovalo. Európska únia v tomto procese musí podporiť Mongolsko a preto ja e, si myslím, že ten podpora tejto, tohto návrhu bude prvý krok do obnovenej spolupráci. Ďakujem. Ďakujem, pán Tenok, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Takisto súhlasím s kolegami v tom zmysle, že Šolcov text je vyvážený. Minulý rok som robil lobby v mojej skupine na konferencii predstavy sme prizvali mongolského prezidenta, aby sa vyjadril v Štrasburgu. Pred dvomi rokmi to bolo. Mali sme vynikajúce raňajky s pánom Brokom a prezidentom. Neviem vlastne jeho meno ani vysloviť, hovorí rečník. Hovoril vynikajúco po anglicky, ale som prekvapený z jeho pozitívnej vízie pre svoju krajinu, ktorá oslavovala 20 rokov demokracie. Ja som nikdy nenavštívil túto vzdialenú krajinu, obrovskú, ale myslím si, že je to krajina, ktorá si vyžaduje našu podporu, je to pluralistická krajina, má veľké množstvo prírodných zdrojov a žiada si, podľa slov prezidenta tejto krajiny, mať multipolárnu politiku zahraničných vzťahov a veľmi dobre si uvedomuje autoritatívny hegemonistický E, prístup dvoch veľkých susedov, Rusko sa spomenulo, a je tam veľký tlak, aby vstúpilo do Eurázijskej únie, ale Čína takisto chce svoje získať a preto prezident tejto krajiny chce, aby tu bola sformalizovaná tá jeho snaha posilniť vzťahy s takými krajinami ako Európska únia a Spojené štáty americké. EKR nemá problémy podporiť takúto iniciatívu ani ďalšie iniciatívy, aby sme podporili tieto naše vzťahy. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za SB, či dostane slovo Magažota Jakorská. Nech sa páči, máte slovo. Thank you. My name is Małgorzata Jankowska. I'm representing... Uh... Ďakujem. Ja tu zastupujem SVČ, Divízia Ázia. Som zodpovedná za vzťahy s Mongolskom. Ďakujem pekne za e, pekné slova, podporné. Je pre nás veľmi dôležité vedieť, že môžeme počítať s podporou parlamentu. Uvedomujem si, že jedna z oblastí, ktorá tu nebola priamo spomenutá, ale ktorá by mala byť rozvinutá a reflektovaná viac v rámci našej budúcej spolupráce, je práve vzťah medzi parlamentom v Mongolsku a Európskym parlamentom. A chcela by som spomenúť jednu vec. Plánujeme, respektíve sme začali prípravné práce, pokiaľ ide o zriadenie dialogu o ľudských právach medzi Mongolskom a EÚ. Už to je na ceste a dúfam, že budúci rok vlastne spustíme tento nový mechanizmus spolupráce. Ďakujem. So that ends, uh... Ďakujeme pekne. Takže tým sa dostávame na koniec tejto témy. 11. november eh, lehota pre pozmeňujúce návrhy a hlasovať sa bude 5. decembra. Pravdepodobne na plenárke to bude po februári budúceho roku. Posledný bod programu poprosím o stručnosť, pretože nemáme čas. Mám ešte ďalšie zasadnutie, kde musím predsedať o 18.30 druhé kolo parlamentných volieb v Jordánsku. Mali sme tam šestčlennú misiu, boli zastúpené všetky veľké skupiny. Gana Gomeš dostane slovo. Boli tam zastúpené aj predstaviteľia NATO a Rady Európy. Nech sa páči, Ana. Ďakujem pekne. Ja sa všetkým, ktorí tam boli, chcem poďakovať za podporu. Za to, že sa vytvorila dobrá atmosféra. V rámci toho druhého kola uh, savvy, much more knowledgeable about the procedures, everything go. Vieme, ako tie postupy fungujú. V rámci hlasovacích miestností všetko dobre vyzeralo, ale za ich múrmi sme videli niekedy určité napätia. Súviselo to s prítomnosťou Takže zaznamenali sme viaceré veci, ktoré sú obsahnuté v správy. Nebudem sa teraz venovať konkrétnym detailom. A vlastne, pokiaľ ide o tie veľké množstva ľudí v blízkosti hlasovacích miestností, pravdepodobne to nebolo iba náhodné, pretože vo viacerých prípadoch to skutočne viedlo k určitému zasahovaniu e, do práce zamestnancov. Tí zamestnanci v volebných komisiách boli hlavne prevažne ženy, ktoré si odvedli veľmi dobrú prácu. A čo sme vlastne v rámci tých incidentov si zaznamenali, aj sme to do správy uviedli a je to tam v tej správe obsiahnuté, Nedá sa však predsa len povedať, že by eh, tí, ktorí prišli hlasovať, im bolo nejako zamezené v možnosti odhlasovať. A teraz určité politické úvahy, pretože nemusím byť teraz nejaká abstraktná. A dobrá vec je, že všetko prebehlo veľmi kľudne a pokojne, napriek tým niektorým incidentom v rámci prípravnej kampane, a niektoré z tých incidentov v rámci tých prvých volebných dní viedli k tomu, že museli niektoré voľby v niektorých regiónoch byť opakované, avšak boli tu aj také, ktoré boli akceptované, hoci tu bola veľká kritika, menovite zo strany predstaviteľov strán, ktoré boli eliminované z parlamentného zastúpenia, to sa nedostali do parlamentu. V tomto kontexte treba povedať, že zníženie sa politického spektra reprezentovaného v parlamente nie je nejakou dobrou vecou, hoci my poznáme prípady v našich krajinách, sú také parlamenty, kde máte napríklad iba dve strany, ale skutočne to išlo o e, zmenšenie sa množstva politických stran v parlamente a čo niektoré vnímali znepokojivo, je to, že že sú tu určité prepojenia s Ruskom a reakč- akcionárskou agendou alebo programom tejto strany. A ďalšia vec alebo charakteristika, ktorá bola zaznamenaná z našej strany, pokiaľ ide o tie výsledky, je to, že tu bola ústavná väčšina, ktorá bola získaná zo strany vládnocej strany, ktorá mala toto vlastne aj za cieľ. A toto si vyžaduje veľkú zodpovednosť zo strany tejto vládnocej strany na to, aby vlastne táto ústavná väčšina nebola využívaná na nejaké politické odplaty alebo na znižovanie priestoru pre médiá. Ako sme povedali, voľby sú dôležité pre demokraciu, ale demokracia medzi voľbami nemôže fungovať, ak sa napríklad obmedzujú tie základné slobody, ako napríklad mediálna sloboda, nezávislosť justičného systému, a ďalšie aspekty, ktoré by sa mohli nedodržiavať. A my vieme, že v tomto ohľade sú tu viaceré problémy. Predovšetkým pokiaľ ide nezávislosť justičného a súdneho systému, to môže mať potom dopad aj pre celý volebný proces. Ja si myslím, a už na záver chcem povedať iba toľko, že sa hovoríme teda o krajine, ktorá je veľmi zaujímavá, kde naša pozorovateľská misia, naša interakcia s našimi náprotivkami, hráčmi v tejto krajine je signifikantná oni vítajú, všetci z nich teda vítajú našu úlohu. Tá interakcia s nami bola vítaná, tak nemusíme byť nejaký ostýchaví, pokiaľ ide o to, aby sme jasne povedali, že je potrebný politický dialog, ktorý z viacerých ohľadov bol obmedzený počas volebného obdobia a treba podporiť aj takého kooperatívneho ducha v spolupráci a v mojom stanovisku som, stanovil, som ukotvil aj ten návrh, že mali by sme posilniť našu spoluprácu s gruzinským parlamentom a partnermi predovšetkým v rámci toho, tej postfázy po voľbách, pokiaľ ide o tú našu správu, o viacerých špecifických aspektoch, ktoré sa týkajú volieb, ale aj nad rámec volieb. A to sa týka aj tej dôležitej otázky, niektorých kľúčových otázok, ktoré som už spomenula, ako napríklad nezávislosť justičného systému alebo médií a financovania politických strán. To je jeden z prípadov, kde vlastne je celkom zaujímavé a uspokojivé byť členom takéto delegácie napriek tým problémom s ostatnými, pretože tie naše náprotivky, s ktorými sme sa rozprávali z vládnúcej strany opozície vo všeobecnosti, vítali našu prítomnosť a sú ochotní vypočuť naše názory a vstupné informácie a interpretáciu tých problémov, ako aj poskytnutia možných návrhov riešení. Ďakujem. Ja to môžem potvrdiť, pretože som sa zúčastnil na prvom kole. Nech sa páči pani Fatiga. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ja by som sa chcela poďakovať všetkým účastníkom, predovšetkým Anne Gomeš, ktorá bola vedúcom nášho týmu, ako aj členom sekretariátu ktorí boli skutočne veľmi profesionálni, veľmi dobre pripravení na túto návštevu a návšteva bola dobre zorganizovaná. E, bolo to, bol to veľmi e, taký komplexný zážitok, ale je to veľmi dôležité pre nás, pretože naozaj Gruzicko, Gruzinsko sa nachádza e, na vysokom mieste v zozname priorít Európskeho parlamentu Európskej únie. Chcela by som naozaj potvrdiť to, že tá správa, ktorú sme z našej vypracovali, je veľmi hodnotná a to platí aj pre tlačovú správu, ktorú vypracovala Anna Gomeša, ktorá bola uverejnená v nadväznosti na návštevu. Myslím si, že táto správa má skutočnú hodnotu a je pravdepodobne jednou z naj podrobnejších eh, správ, ktorá poukazuje na problémy v tejto oblasti a na to, čo sa udialo v súvislosti s voľbami. E, chcela by som znovu poukázať na tie predbežné vyhlásenia, ktoré boli predložené v Tbilisi. A zároveň chcem zdôrazniť, že e, voľbám predchádzala komplikovaná kampaň, e, pretože sa tam vyskytovali prípady zastrašovania aj e, istého e, značne nepriateľského správania sa. Pritom sa používali aj rôzne administratívne nástroje na zastrašovanie. E, my by sme rozhodne nechceli spochybniť výsledky volieb, naozaj to nikto nechce našťastie, ale E, my sme rokovali, diskutovali aj s členmi opozície, ktorí e, takisto e, presadzovali hodnoty parlamentnej opozície. Ale z tohto miesta by som chcela apelovať predovšetkým na vládnúcu stranu, pretože mnohí mladí prozápadní, vynikajúco vzdelaní ľudia boli rozčarovaní po týchto voľbách. A chcela by som zabezpečiť, aby zostali e, ešte, aby zostali aktívni, pretože to je jedna, jeden z, jedno z najväčších bohatstiev tejto malej krajiny, pretože by mali byť pozbudzovaní k tomu, aby vystupovali aktívne a aby mali svoje vlastné možnosti mediálnych výstupov. Je to pre nich veľmi dôležité. Niekedy e, sú medzi nimi aj mladí advokáti, právnici a po pokiaľ ide o tieto voľby, na rozdiel od toho, čo sme videli pri samotnom hlasovaní v deň volieb eh, pri oboch kolách, tak eh, do istej miery eh, je potrebné, aby sa gruzinská vláda tomuto venovala, aby naozaj mladým ľuďom poskytla nejakú perspektívu, aby ich podporila. A ďalšia vec. Ešte stále Eh, je vo volebnom zákone medzera. Mnohí účastníci vrátane expertov, napríklad dlhodoví pozorovatelia OBSE, hovorili o tom, že nie sú dostatočné právne ustanovenia týkajúce sa postupu pri druhom kole volieb. Bolo úplne evidentné, že v poslednej etape E, pred konaním druhého kola volieb. E, tam chýbali e, nejaké usmernenia zo strany Centrálnej volebnej komis- komisie. takže e, predsedovia mnohých volebných komisí jednoducho nevedeli e, alebo nepoznali e, tieto usmernenia. Ďakujem. Pretože už nemáme žiadosti o slovo, končíme tento bod. Ďakujem vám za to, že ste sa zúčastnili tohto, tejto misie. Budeme ďalej pokračovať v týchto aktivitách bodu rôzne nikto nič nemá. E, na budúci sa stretneme 14. novembra o 3. hodine popoludní. Týmto končím zasadnutie.